Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Drahé dámy a páni, priatelia, som veľmi rád, že tu vidím tváre, uh, že tu vôbec teda niekto je. Máme pred sebou dva dní zasadnutí výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ITRE. Na programe je mnoho tém, a predtým, než e, začneme e, túto schôdzu, predtým, než ju otvorím, by som chcel dať slovo našim tlmočníkom. Um, povedal by som pár slov v mojej rodnej reči. Ako viete, naša práca e, vo veľkej miere závisí od spolupráce s tlmočníkmi a činnosti tlmočníkov to je v Európskom parlamente v srdce, v e, zásade veci stredobodom našej činnosti, lebo bez toho by sme si neporadili a máme najviac e, jazykov vo svetovom rozsahu, ktoré sa v e, reálnom čase tlmočujú ja a e, tiež vykonávame vo veľkej miere v Európskom parlamente to, čo robia agentúry OSN a týchto 21 eh, jazykov, ktoré sa stále tlmočia, možno nie na všetkých zasenutiach chytre, eh, niekedy jeden, dva jazyky vypadnú, ale určite sa tlmočia na plenárnom zasenutí. Naši spravodajcovia, s ktorými by sme chceli spolupracovať, najlepšie, ako je to možné, a naše osoby, ktoré nás tlmočia v kabinách, chcú povedať pár slov na začiatku našej schôze, takže prosím, dajte si sluchadlo a každý v takom jazyku, ktorému najlepšie rozumie a chcem požiadať tlmočníkov o to, aby sa ujali hlasu v súlade s tým, ako sme sa dohodli. Okej. Okay. E, dzisiaj o godzinie 18.30... Dnes o 18.30 e, vyplýva z toho, že ako často prosíme tlmočníkov, aby ostali sami 10-15 e, minút dlhšie. Dnes to nebude možné. Ja už mám istú skúsenosť aj v trialogoch, ktoré, ako viete, náš výbor ich má málo a v týchto trialogoch je podobná situácia, že tlmočníci e, sú k dispozícii tak dlho, ako je naplánovaná schôdza, ako viete, ktorí, ktorí máte skúsenosti s trialogmi, toto má veľký význam, pretože ako to bolo napríklad v Štrasburgu, jeden z nich e, trval 5 hodín dlhšie, ako sme plánovali, pretože takto by v trialogu, že ak chceme skončiť, tak musíme uh, Eh, zase dlhšie a s tým treba počítať, eh, hlavne počas trilogov, ale aj počas eh, zasadnutí nášho výboru. Treba byť veľmi zmobilizovaný, aby sme skončili na čas. Ďakujem. A. Takže týmto veľmi pekne ďakujem. Budeme pokračovať v našom, našej schôdzi, respektíve pustíme sa do našej schôdze. Na začiatku by som poprosil o schválenie návrhu. Ak chce niekto niečo doplniť, tak má možnosť teraz. Ak nie, tak je to v poriadku a považujem program za schválený. Moje oznámenia nemám žiadne. Tretí bod, schválenie zápisníc zo schôdzí 23. až 24. apríla 2018, teda konkrétne tejto. Ak nie sú žiadne výhrady do konca tohto, tejto schôdze, bude sa táto zápisnica považovať za schválenú. A teraz by sme pristúpili k bodu číslo a teda prvému bodu obsahu e, e, schôdze tohto e, výboru. ITRE. Na programe to bod 4 zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne paliva v Európskej únii. Dvojbodka čas konať. Pán eh, Zdislav Krasnodebský je našim spravodajcom. Ako iste viete, ITRE vypracúva správu pre eh, výbor TRAN, ktorý je gestorským výborom eh, pre túto veľmi dôležitú tému. A dnes po obede pán Česák e, tiež z, EKR e nahradí pána Krasnodemského, nášho spravodajcu v tejto úlohe. Takže dávam slovo teraz e, pánovi Krasnodemskému a teraz dostane... dostane... Máte slovo v mene profesora Krasnodemského, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Pán profesor Krasnodemský nemôže byť dnes s nami kvôli komplikácii s leteckým spojením a oslovil ma prozbu, aby som v jeho e, mene vy, e, vyslovil tento prejav. Drahí kolegovia, e, som potešený, že môžem dnes predstaviť stanovisko, ktoré sa týka rozvoja alternatívnych palív na území Európskej únie vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia spustila plán činnosti a e, spustila hodnotenie rámcových politik členských štátov, ktoré prijali členské štáty, tak je najvyšší čas, aby Európsky parlament e, vyslal dôrazný signál hlavným zainteresovaným stranám, zdôrazňujúc svoje zaangažovanie v ďalší rozvoj infraštruktúry a alternatívnych palív. Okrem toho, e, nesmieme bagatelizovať iné Konkrétne trhy, ako sú napríklad Čína, ktoré rozvíjajú svoju sieť e, v oveľa väčšom tempe, e, ani bez toho, aby sme e, mohli vôbec to očakávať. A preto rozvoj nášho trhu musíme rozvíjať v takomto tempe, pretože ináč budeme musieť doháňať iné globálne subjekty v svetovom rozsahu. Preto som tiež e, pripravil dnešné stanovisko a obmedzil som sa na štyri piliere e, tej komplexnej problematiky alternatívnych palív, ktorými sa zaoberá náš výbor. Záleží nám veľmi na tom, aby náš hlas bol vypočutý e, výborov TRAM. Mm, dúfam, že kolegovia budú rozumieť logiku, a by sme sa mali obmedziť na to, čo je dôležité pre náš výbor. Dnes by som chcel osobitnú pozornosť e, upremiť na e, dve dôležité úlohy. Poprvé treba ubezpečiť, aby e, nás potreba elektriky neohrozila bezpečnosť zásobovania na regionálnej a lokálnej úrovni. Tiež je veľmi dôležité, aby sme investovali do elektromobility, aby investície do elektromobility išla ruka v ruke mm, s investíciami do inteligentných sietí a nabíjacích staníc ak eh, nebudeme eh, na to dbať, tak potom nastane eh, naraz jen v špičkových hodinách spotreby. Po druhé, musíme ubezpečiť, aby v rámci viacročných finančných rámcov boli čo najlepšie poskytnuté a využité fondy a treba zabezpečiť ich optimálnu synergiu a čo následne umožní využiť alternatívne paliva. Toto je nástroj Connecting Europe, spojenie Európy a Európsky investičný fond a Horizont Európa a zároveň štrukturálne fondy, ktoré budú, otvárať, o, o, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu v budovaní infraštruktúry. Musíme sa postarať o racionálnu koordináciu týchto finančných nástrojov a e, vynúť sa e, tak dobre známej e, priepasti medzi vedeckými výskumami a rozvojom Vážení kolegovia, ďakujem za e, vypočutie moje stanoviska, ocením si vaše pripomienky a e, pozmeňujúce návrhy a e, potom sa obratím na vás za balíkom kompromisných návrhov. Želám vám aj sebe plodnú spoluprácu v takejto dôležitej veci. Ďakujem za odčítanie. ďakujem. Ďakujem za prečítanie tohoto vystúpenia nášho kolegu profesora Krasnodemského ako spravodajcovia nášho stanoviska. Teraz máme čas na vystúpenie predstaviteľky EPP, pretože pani Hena Virkunen nemôže s nami byť, tak poslala do sekretariátu jej pripomienky a ja tie pripomienky teraz prečítam. Madame Henna Virkunen, shadow reporter of pani Virkonen, spravodajkňa za EPP. Ja by som chcela poďakovať vám, pán Krasnodemský, za návrh, ktorý ste vypracovali. A veľmi súhlasím s vaším názorom, že je dôležité podporiť odvetvie výroby batérií e, tým, že rozvineme kapacity na výrobu batérií v e, Európe a rozvinieme celý reťazec e, odvetvie automobilovej dopravy je pre Európu kľúčové a Európska únia a jej členské štáty sa snažia podporovať e, využitie alternatívnych palív v doprave, aby tak znížili svoju závislosť na rope a tiež negatívne ekologické vplyvy potravy, eh, pardon, dopravy. <laughs> Dekarbonizácia je základnou podmienkou hospodárskeho rozvoja v Európe a Európa by mala zároveň stanovovať, by, by mala byť etalónom v tejto oblasti a zároveň by mala zabezpečiť e, technologickú neutralitu. Nové e, alternatívne paliva by mali byť e, účinným spôsobom na znižovanie emisí a preto udržateľné biopaliva podľa môjho názoru sú veľmi dôležitou odpoveďou na znižovanie emisí ale treba si uvedomiť, že obnova flotíl e, tá vyžaduje čas. A my e, by sme mali skúmať úspešné prípady uplatnenia alternatívnych palív vo všetkých dopravných modeloch trhy a ich akceptácia je veľmi dôležitým aspektom a doteraz sa ukázalo byť veľmi pomalá. Tu je potrebné zasiahnuť na politické úrovni. Avšak riešenia e, musia vychádzať z trhu, pričom sieť distribučných staníc pre rôzne palivá a nabíjacie stanice, ktoré budú dostupné pre verejnosť, e, sú mm, podmienkou e, rozšírenia elektromobilov a toto je aktivita, ktorá by mala prebiehať čiste na základe trhových pravidel, trhových e, podmienok ktorú Komisia hľadá možnosti financovania infra, infraštruktúry potrebnej na prienik alternatívnych palív do oblasti dopravy. A toto treba urobiť prostredníctvom existujúcich finančných nástrojov ako FC, CF a, Horizont, a rámec, rámcový program Horizont. Takže toto bolo vyhlásenie pani Hen Virkunen, tieňovej spravodajkyne v mene politickej skupiny EPP, pani Werner menom SAD. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für den, wie ich Mm, ďakujem, pán predseda, ďakujem za podľa mňa dobrý návrh správy. Ja si myslím, že primerané rýchle rozvoj infraštruktúry pre alternatívne e, paliva je teraz zásadná podmienka pre postupnú e, dekarbonizáciu v doprave a preto myslím, je naše stanovisko ITRE rozhodné, aby sme um, mali viacej ctižadosti, ambícií a aby sme mohli poháňať uh, auta alternatívnymi e, pohodmi a palivami. E, e, môže byť terajší stupeň rozvoja dostatočný, ale my si myslíme, že terajšie predpisy nie sú dostatočné, aby umožnili plniť cieľe do roku 2025 a niektoré alebo mnoho členských štátov ukázali len veľmi málo ambícií z toho smernicou, ktorá v tej bola, aby ju presadzovali. A myslím, že to musí v našom stanovisku byť jasne pomenované a keď e, nie sú akčné plány dostatočné, tak potom komisia sa musí legislatívne činiť a to si želáme. A od e, komisie si želáme záväzné minimálne ciele, ktoré členské štáty naozaj musia dosiahnuť. Komisia hovorí o požiadky investícií od 12 do 22 miliard do roku 2025 a aby sme tieto investície naozaj dostali z súkromného sektoru, tak nemôžeme si len držať palce, aby sa to stalo, ale musíme na to pripraviť aj správny rámec. A na to môžeme pár vecí urobiť. My, sociálni demokrati, navrhujeme e, čistý fond mobility, ktorý spolu s EU a členskými štátmi aj e, zo súkromného sektora bude naplnený a investície do prioritných e, oblastí bude podporovať a okrem toho Eh, je potrebné, aby eh, bolo eh, obmedzené riziko investícií a tiež, aby sme vyriešili výzvu, ktorá je pred nami, pretože výrobcovi aut stále čakajú na infraštruktúru a prevádzkovateľi infraštruktúry čakajú na výrobcov aut. To musíme vyriešiť a jeden bod chcem obzvlášť prebrať, ktorý sa diskutuje v iných oblastiach. Musíme umožniť uh, obciám a obecným podnikom, aby aj boli aktívne vo výrobe energie a aby sami e, ponúkali e, infraštruktúru nabíjacích staníc e, za svojich podmienok a to sa umožní prostredníctvom chyt, múdrych sietí, inteligentných sietí a to sa podarí tam, kde sa to hospodárske oplatí a na to je potrebná rovnováha. A preto som rada, že komunál, a komunálnej infraštruktúry tieto podmienky naozaj dostanú. Much, Ďakujem, vážená kolegyňa, kolega Petersen v mene ALDE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Teraz um, si treba povedať, že ak chceme dosiahnuť ciele zakotvené v v Parížskej dohode, aby sme znížili emisie skleníkových plynov z dopravy. A v zmysle eh, dopravy, v zmysle správy, doprava, sa, eh, doprava je jediným sektorom, kde sa emisie týchto plynov práve od roku 1990 kontinuálne zvyšujú. Treba si povedať, že <clears throat> táto situácia je naozaj vážna. V, um, správe sa tiež hovorí, že 90% dopravy je závislých od ropy z ktorej zase 90 importujeme. Takže za prvé chceme dosiahnuť ciele Parížskej dohody, poprvé e, teda znížiť emisie skleníkových plynov v, v odvetví dopravy a um, po druhé znížiť závislosť na rope. A tu je určite viacero spôsobov, ako to dosiahnuť a my aj realizujeme rôzne iniciatívy, napríklad zvyšovanie účinnosti vozidel, zvyšovanie atraktivity verejnej dopravy, stimulácia e, využívania bicyklov, pri dochádzaní, obnoviteľné zdroje, e, úložné systémy, zvyšovania energetickej účinnosti. Toto sú všetko veľmi dôležité iniciatívy, ale my v princípe potrebujeme e, pres, elektrifikovať e, našu spoločnosť, našu, našu dopravu. A v tomto kontexte je potrebné zabezpečiť to, aby elektrorozvodná sieť bola pripravená na túto elektrifikáciu dopravy. E, my musíme využiť existujúce kapacity a mm, treba ich využiť na maximum. Ak chceme znížiť emisie z dopravy zvýšením podielu elektrických vozidel v doprave, tak e, je potrebné zabezpečiť voľný tok elektriny nielen v rámci krajiny, ale aj cez hranice. Takže treba zabezpečiť tiež to, aby prenosové sústavy, alebo teda prevádzkovateľe prenosových sústav nevytvárali umelé Eh, obmedzenia na hraniciach. Eh, toto opakujeme potrebné, ak chceme skutočne tento trh integrovať a ak chceme elektro, elektro, elektromobily, elektrické vozidlá plne integrovať do nášho dopravného systému. Eh, pokiaľ ide o um, konkurenčnú súťaž, hospodárskú súťaž, tam je treba prispieť nejakým spôsobom k zníženiu konečnej ceny elektrických vozidel, aby boli atraktívnejšie na trhu ja dúfam, že sa nám to podarí a my sa tešíme na konštruktívnu prácu na tejto správe. Ja ďakujem vám, vážený kolega, za vaše vyjadrenie. A teraz e, pán Marcel Lesin v mene Zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najprv poďakovať za príspevok s e, pánovi spravodajcovi Kanemskému pretože sa to e, týka tých najdôležitejších bodov a je pravda, tak ako to bolo povedané už predtým, že doprava je ten sektor, ktorý nás čo najviac e, E, prispieva k vytváraniu e, skleníkových plynov. A takže keď toto exportujeme, tak je to ešte o to dôležitejšie práve pre oblasť e, dopravy v rámci tohto boja proti klimatickým zmenám a takisto v súlade s Parískou dohodou. Musíme si uvedomiť, že musíme čo najrychlejšie na 100% dekarbonizovať tento sektor, aby sme splnili medzinárodné pravidlá, ktoré sme si stanovili v rámci Európy a preto potrebujeme alternatívne paliva, ktorých úloha je zásadná, tak ako sme to povedali aj minulý týždeň počas trialógu. Je pravda, že trialóg už, trialóg už bol uzavretý, ale je tiež pravda, že uh, no, ide o 14 týchto skleníkových eh, plynov, je potrebné naozaj zabezpečiť, aby tie kritéria alebo tie zdroje, ktoré umožňujú eh, alebo umožnia to, aby tieto alternatívne paliva boli ekologické a trvalo držateľné, boli zabezpečené. Po druhé, potrebujeme také, alternatív, e, také alternatívne paliva, ktoré by neboli na báze fosilných palív. To sme si povedali, že to nie je správne riešenie, pretože potrebujeme obnoviteľné zdroje a preto netreba strácať zo zreteľa, že všetky agropaliva, ktoré sú v konkurencii s e, ďalšími obnoviteľnými zdrojmi, nemôžu byť e, riešenie riešením práve pre tento sektor. A keď budeme hovoriť tiež aj o ďalších záležitostiach, vieme, že máme pred sebou veľkú výzvu, pretože máme tu nemobilitu napríklad uh, takých vozidel, ktorých eh, sa to týka, ak chceme toto všetko fungovalo, tak potrebujeme naozaj znížiť dopyt po využívaní uh, vozidiel. A po druhé, tak ako som už povedal, je potrebné, aby boli alternatívne paliva, ktoré budú eh, platné alebo ktoré bude možné využívať tak hromadnou dopravou, ako aj autobusmi, vozidlami a tak ďalej. A aby boli eh, dodatočnými zdrojmi pre obnoviteľné iných sektorov, aby boli tu nahraditeľné batérie, možno použiť a tak ďalej. Toto sú najdôležitejšie body, eh, čiže obnoviteľné zdroje energie v rámci tohto systému a systém, ktorý by bol úplne prekopaný. Ďakujem pekne a chcem povedať, že bolo mi naozaj veľkým potešením, že som s vami, pán kolega, mohol spolupracovať. Thanks. Ďakujem za toto vaše vystúpenie. pán Kohlíček teraz menom skupiny GUE. Vy nahradzate pána Benitu Ziloaga, ak správne e, som informovaný, takže máte slovo, Jaromír. Ďakujem pekne. Je len niekoľko poznámok k veci. Poprvé je potrebné rozlišovať štyri druhy dopravy. Nie u každého druhu dopravy sme tak ďaleko, aby sme mohli hovoriť o nahradení uhlovodíkových palív. Po druhé, je potrebné si povedať, aké sú skutočné, reálne ciele a na základe tých poznatkov, ktoré už teraz máme k dispozícii. A po tretie, je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ je v komisii vyhradených 12 až 15 miliard eur na tento sektor, tak toto je naozaj len hrubý odhad a je to záležitosť, ktorá sa týka skôr cestnej dopravy a nie všetkých štyroch druhov dopravy. Čiže poďme podľa jednotlivých druhov dopravy. Lodná doprava. Ešte stále máme veľa lodí, ktoré sa plavia nie na uhlie, ale na oleje. A, takže tam je, potrebné, tam je možné len presunom z týchto olejov na kvapalný zemný plyn dosiahnuť eh, veľmi veľké úspory emisí CO2. Zatiaľ si neviem vôbec predstaviť, okrem niektorých pokusov o využitie takéto eh, energie v nábornej doprave, že by sa nám podarilo dostať niekam ďalej v alternatívnych palivách. Letecká doprava, prvé pokusy sú s Elektro lietadlami. Už bol prvý oblet sveta, ale to sú zatiaľ také maličké lajky. Tam je to skôr na úrovni úspor paliva. A pokiaľ ide o železničnú dopravu, pri elektrifikácii tam je to jasné, tam sme schopní sa obísť bez energie, ale máme minimálne polovicu také siete, kde elektrifikácia sa ani neoplatí, takže je potrebné niečím nahradiť dízlové motory. Môže to byť napríklad plyn, ale môže to byť do budúcna aj čiastočne alternatívny pohon, napríklad aplikácia vodíku alebo vodíkových článkov. Ale zatiaľ sa to neskúša. Zatiaľ sa skúšajú len vodíkové články v cestnej doprave, čiže tam je ešte otvorené, ako sa dostať eh, v tej cestnej doprave ďalej. A pokiaľ ide o túto cestnú dopravu, tak tam samozrejme máme rôzne možnosti. Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať nižším emisiám CO2, je prejsť od vysokouhlíkových k nízkouhlíkovým palivám. Dnes už máme celkom slušnú infraštruktúru. Pri metáne pri zemnom plyne. Mm. Takisto tu máme čerpacie stanice na propambután, tak jedna ako aj druhá alternatíva výrazne znižuje emisie CO2. Samozrejme, že do budúcna to je elektromobilita, ale tá potrebuje dosť rozsiahlu infraštruktúru, batérie, Kanalizácia zatiaľ, čo e, alternatíva vodí, ktorá takisto zatiaľ štruktúru, infraštruktúru nemá, tak relatívne rýchlo môže riešiť dva problémy. Prvý problém je, čo robiť s elektrickou energiou, keď jej je príliš veľa, keď fúka príliš veľa vietor, keď svieti slnko. Je možné vyrábať vodík, ale potom ten vodík je potrebné aj využívať, čiže dostať sa niekde ďalej k skladovaniu vodíku, k jeho doprave, nielen ho doplňovať, ako sa to v niektorých krajinách robí, do zemného plynu, ale proste len ho používať tak, ako, sa, ako to má byť. Čiže používať ho pri pohone vozidiel vodíkovými článkami. Čiže tá správa podľa mňa je veľmi dobrá, poznámky mojich kolegov sú takisto veľmi cenné a hlavne je tam tá cena pripomienka, že by sme mali na hospodárskej pôde, skôr pestovať potraviny, ako využívať e, tradičné poľnohospodárske oblasti pre pestovanie biopalivu. Biopaliva druhej generácie alebo tretej generácie, to už niečo iné. A tam si myslím, že už je niečo iné. Čiže to je tak čiastočne k tomu, čo naša skupina to, na to povedala a čiastočne aj technický pohľad na vec. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán kolega, za toto vaše vystúpenie. Teraz menom Európskej komisie, komisie pán Alexander Verdiun z DG Move. Slovo máte vy. Yes, uh, hello, thank you. Príjemné popoludne. My vítame návrh správy, ktorý prináša podľa nášho názoru celkom zaujímavú perspektívu, pretože v princípe skúma E, tento problém z úplne inej stránky než e, ostatné správy, ktoré tento parlament vyprodukoval, takže my vítame takúto zmenu pohľadu a takisto súhlasíme s vami v tom, že je potrebné urýchliť e, aktivity na strane odvetvia. Osobitne, ak chceme dosiahnuť ambiciózny plán prezidenta Junckera, zabezpečiť, aby Európa bola na prvom mieste v dekarbonizácii a zvyšovaní účinnosti. Takže tu bude treba naozaj zintenzifikovať snahy. Takisto vítame vaše volanie po fondoch e, mobility na báze alternatívnych palív v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci a domnievame sa, že aj TSO aj DSO by sa mali snažiť e, aby prenosové sústavy boli inteligentnejšie, aby sa zavádzali čoraz masovejšie inteligentné merača. Tu je treba dosiahnuť e, rýchlu dohodu na klimatickom energetickom balíku, ktorý obsahuje už teraz e, pomerne e, vysoký počet dôležitých legislatívnych iniciatív, aby sa umožnilo budovanie týchto inteligentných prenosových sústav. A takisto um, vítame volanie po otvorenom prístupe k sieťam nabíjacích a čerpacích staníc. Toto je priorita, ktorú by sme chceli e, skúmať, teda tak, aby, aby sme umožnili mobilitu e, elektromobilov v Európe. A tiež e, vítame prepojenie s digitalizáciou dopravy a súvisiace otázky štandard, napríklad štandardizácie protokolov a ochrany osobných údajov. Toto je vec, ktorú komisia momentálne tiež skúma a sme si vedomí E, týchto víziev. E, spolupracujeme s členskými štátmi v kontexte fóra pre udržateľnú dopravu a takisto štandardizačných orgánov. Snažíme sa tieto výzvy e, riešiť a budeme sa tiež snažiť, teda prebieha hodnotenie smernice o alternatívnych palivách, ktorá je naplánovaná na nasledujúci rok a tieto veci v nej tiež, po, počas neho teda tiež budeme zohľadňovať a budeme sa snažiť tieto výzvy vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu postoja pohľadu Európskej komisie. Chcem sa opýtať kolegu Česáka, či v mene spravodajcu chcete povedať pár slov teraz? Ďakujem za všetky, ktoré... Samozrejme, ďakujem za všetky upozornenia, ktoré moji predrečníci predstavili, prezentujúc stanoviska jednotlivých skupín A teraz e, aj náš e, borca, starostlivá ja, sme tomu venovali pozornosť, aby sme ich odovzdali pánovi Krasnodemskému do ďalšej práce. pozmeňujúce návrhy môžete predkladať do 19. Eh, júna tohto roku do 6. popoludní 18.00. Hlasovanie vo výbore ITRE je 10. júla 2018 a hlasovanie vo výbore, ktorý, ktorý je gestorský pre túto tému v výbore predopravuje 24. septembra a na plenárke to bude v novembri, v oktobri. A e, zajtra o 6. je lehota na pozmeňujúce návrhy. Teraz by sme prešli na ďalší bod nášho programu. Dámy a páni, to bod číslo 5. E, RDF Európsky sociálny fond, kohezný fond, polnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond a, pod, ich, a podpora štruktúrnych reforiem týchto fondov v členských štátoch. Toto je téma. Našim, našou spravodajkyňou je pani Sofia Sakorafa z politickej skupiny GUE Ide o návrh stanoviska k nariadeniu, ktoré pozmenuje niekoľko e, fondov EÚ, aby sa podporili štruktúrne reformy v členských štátoch e, po finančnom rámci roku 2020. Komisia chce navrhnúť nový nástroj, ktorým bude podporovať členské štáty pri implementácii štruktúrnych reforiem, ktoré boli e, rozbehnuté v rámci európskeho semestra. Čiže európsky semester a implementácia štruktúrnych reforiem sú hlavné témy, teda je to hlavný cieľ tohto nariadenia. Návrh, o ktorom e, diskutujeme, predložila komisia, aby overila hlavné prvky tejto reformy, pričom cieľom je rozbehnúť pilotnú fázu v období 2018 až 2020 pre tých, ktorých to bude zaujímať. Gestorským výborom je e, REGI. Tam sa bude hlasovať, teda tam bude zajtra vypočutie. V útorok zajtra bude na výbore pre e, výbor REGI bude vypočutie, takže kto bude mať záujem, ja by som vás chcel samozrejme vyzvať v čo najväčšom počte, aby ste prispeli k diskusii počas zajtrajšieho vypočutia. A teraz by som chcel dať slovo pani Sakorafa ako spravodajkyni. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διάψευσης των επικρίσεων... Ako iste viete, je tu pokus zamietnúť kritiku ktorá hovorí o tom, že v prípade kohezného fondu zodpo- vyvodzovanie zodpovednosti bolo nedostatočné. A tak e, v programovacom období 2014-2020 e, boli formulované e, k parametre pre každý program s, s cieľmi a spôsobom merania dosahovania týchto cieľov. Do roku 2019 sa má konať posúdenie výkonnosti a programy, e, ktoré dosiahli svoje ciele, dostanú prístup k rezervám, ktoré predstavujú 6 zo všetkých zdrojov e, pridelených z Európskeho e, fondu regionálneho rozvoja, sociálneho fondu a kohezného fondu a tie, ktoré nedosiahnu tie vytýčené ciele tie budú penalizované. Spravodajkňa je nepríjemne zaskočená návrhom komisie, ktorý v praxi vyzýva členské štáty, aby dobrovoľne, úplne alebo čiastočne sa vzdali eh, správy rezervného fondu v prospech komisie, ktorá chce implementovať horizontálne štruktúrne reformy prepojené s myšlienkami európskeho semestra. Ja som toho názoru, že politika súdržnosti a semester nemajú úplne také isté ciele a ex ante a makroekonomické kondicionality sú najväčším rizikom pri dosahovaní udržateľného, spravodlivého a inkluzívneho rastu. Európsky parlament už pri viac ako jednej príležitosti zdôraznil interakciu s európskym semestrom e, a to, že by nemala brániť e, dosahovaniu skutočných cieľov koheznej politiky, ktoré sú vytýčené v zmluvách. Takže ak e, presmerujeme ďalších 20 miliard eur na ciele, ktoré sú úzko prepojené s procesom európskeho ekonomického vládnutia je jasné odchýlenie sa od cieľov, hlavných cieľov politiky súdržnosti, ktorými je znižovanie rozdielov v úrovni vývoja rôznych regiónov. Takže presmerovanie takejto e, veľkej čiastky e, naruší implementáciu a negatívne ovplyvní e, potenciálny dopad politík, pričom kľúčové princípy politiky, teda e, spravodlivé, e, spravodlivá redistribúcia, redistribúcia bohatstva, sociálna spravodlivosť a e, jasná logika. Tieto by boli veľmi, jasne, veľmi zásadne podkopané. A z môjho, podľa môjho názoru návrh prichádza príliš neskoro a je príliš nejasný a relevantné zmeny budú mať retroaktívny účinok, čo môže predstavovať narušenie existujúcich tranží a narušenie e, vynaloženého financovania v niektorých programoch. Drahé kolegyne, kolegovia, um, ja by som chcela povedať, že štruktúrne, štruktúrne reformy a zameranie sa na semester v nasledujúcom programovacom období ukazujú, že toto nepotrebujeme. My e, máme programy, na podporu štruktúrnych reforiem a komisia teraz e, volá po výraznom zvýšení mm, finančnej obalky pre tieto programy podpory štruktúrnych zmien a navyše e, sa to má premietnúť do programovacieho obdobia do roku 2027. E, komisia navrhuje nový program s 25 miliardovým rozpočtom, ktorý by bol financovaný v rámci nástroja flexibility a bol by úplne oddelený od európskeho Fondu pre štruktúrne investície. Zároveň by, a teda paralelne, e, žiada 7-percentné zníženie kohezného portfólia, teda kohezného obálky. A moje stanovisko je také, že um, keď e, sa bavíme o tom, ako sa tieto prostriedky vynakladajú a keď hovoríme o tom, že správa by mala byť spoločná, teda členské štáty úplne alebo čiastočne sa rozhodujú o tom, akým spôsobom využijú tieto prostriedky na štruktúrne reformy, toto e, by predstavovalo presun k priamomu riadeniu a znamenalo by to, že členské štáty by prišli o kontrolu nad e, fondmi a akýkoľvek, e, akékoľvek zmeny by sa mali riešiť na úrovni komisie. Komisia by tak mala pod palcom e, hodnotne schvalovanie a spravovanie týchto prostriedkov. A mm, gestorský výbor REGI, výbor EKON, a sociálny výbor, tieto by mali tiež e, zamietnúť návrh komisie. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Uh, much, For... Ďakujem, pani. As, uh, uh, Ďakujem za vaše pripomienky. A teraz je na čase, aby spravodajca EPP Kristian Silviu Bušoj, pretože kolega tu nie je a požiadal ma, aby prečítal jeho pripomienky pre vás všetkých. Kristian Bušoj. In extremely challenging period for the v extrém nenáročnom období pre budúcnosť eh, koheznej politiky. A na začiatku diskusí o, o viazočných finančných rámcoch po roku 2020 eh, preberujúc eh, nový nástroj rozpočtnej reformy pre Európsky semester a program podpory reforiem treba to prehodnotiť obozretne národné reformy kapitálových a pracových trhov a tvorenej správy a daní a ľudský kapitál je veľmi potrebný v členských štátoch. <clears throat> Nový program podpory reforiem má kľúčovú úlohu pri budúcom plnení národných reforiem a vítam predpovede uvedené v MFF po roku 2020 o tom, že tento nástroj mať e, vlastnú e, rozpočtovú stimul, ktorý je oddelený od e, štrukturálnych a investičných fondov. Na druhej strane programy koheznej politiky doteraz priniesli čo najviac ceninu európsku pridanú hodnotu a vo svetle nových parlamentných volieb zdôrazňujem, že návrh presmerovať značnú sumu prostriedkov negatívne ovplyvní nielen dopad politiky, ale aj obraz únie. V dôsledku toho môže ešte viacej rozšíriť euroskeptický pohľad na znižovanie prostriedkov koheznej politiky. V dôsledku toho po konzultácii s výborom REGI podporujem výzvu pani Zakrafas na odmietnutie návrhu komisie. That was colleague Christian To bol kolega Christian Bušoj v mene EPP. Ďalší rečník v mene SAD, pán Gajer. Äh, Ďakujem, pán predseda. Äh, veľmi ma oslovilo to, že v äh, tejto otázke zase byť vo výbore veľká zhoda, pretože naozaj odporúčania, ktoré by som dal mojej skupine, vychádzajú z toho, aby sme sa pripali k návrhu spravodajkyne. Zásady sú, odvody sú už všetky pomenované a na upozornenie kolegov z kresťanských demokratov, že na to treba mať nejaké prostriedky na podporu, tak to podporujem a nikto nemôže mať nič proti tomu, keď podporné prostriedky EU, tie návrhy z európskeho semestru vhodným spôsobom podporia. Tak ako to teraz navrhuje komisia, však tieto odporúčania na podporu, že sa majú dať e, na priame riadenie. To znamená, že členské štáty to majú sami plniť e, bez spojenia so spolufinancovaním, tak je to príliš veľa. A to vnímanie zle. Ja som člen výboru pre rozpočet a v poslednom viacročnom finančnom rámci sme mali teraz už e, to stanovenie rezervy, ktoré sme hm, prijali eh, len s eh, veľkou nevôľou, pretože to znamená vlastne krátenie. A aj peniaze z tej rezervy na plnenie aj zo strany hm, členských štátov, ktoré sa snažili hm, svoje rezervy nasadiť, eh, aby naplnili tieto ciele. Návrh komisie je v rozpore s tým a preto to nemôžem prijať. V rámci ďalšieho MFR budeme o takomto postupe hovoriť, ale platí to, že stanovisko mojej frakcie je také, že to sa má financovať z dotočných e, prostriedkov a nemá sa o to krátiť regionálny fond. A posledná otázka, ku ktorej bolo niečo povedané, je, že komisia už má len veľmi málo času aby tento MFR, tento nástroj nasadila a musí to buď na základe všetkých hodnotení, ktoré máme za sebou, kde členské štáty už nemali žiadnu možnosť reagovať, alebo na základe tej, ktorú máme pred sebou v roku 2019. Potom budeme mať 12 mesiacov pred začiatkom nového MFR a tam si neviem predstaviť, ako komisia v tomto časovom rámci chce úspešne naplniť e, ten postup, ktorý je len v pilotnom testovaní. Tak si neviem predstaviť, ako takáto zásadná zmena politických rámcov sa e, môže robiť e, salmou taktikou, teda koliesko po koliesku, že si to, že to zoberú na vedomie a že s tým budú súhlasiť. Takže toľko ja odporúčam, aby sme tento návrh v tomto zmysle nesválili. Ďakujem pekne, kolega. Pani Viering, mene Alde. Presne na čas ste prišli. Ďakujem, veľmi presne. Máte slovo. Ah, Prepačte, že meškám, ale je veľa vecí, na práci v parlamente. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Sakarova za návrh uznesenia stanoviska. Chcem zvrazniť, že súhlasím s princípmi návrhu komisie. V ALDE zvyčajne súhlasíme s myšlienkou, že štrukturálne fondy sa majú používať prúžnejšie. Teda v zásade som za návrh komisie, samozrejme, ale je tu ale. Stále mám e, isté otázky, čo týka načasovania a e, naplnenia pridelovania tej eh, reformy na rezervy na plnenie a tých podmienok. Chcem sa pýtať eh, komisia vyjasniť s týmto návrhom a eh, niektorým pozmenujúcimi návrhmi tieto prvky, že aké druhy nákladov môžu financovať z tej rezervy na plnenie a v súvislosti s týmto prvkom, ako budete zabezpečovať, že členské štáty si zaslúžili tie peniaze navyše. Týmito dvoma otázkami mám na mysli to, že sa máme zamerať na to, ako členské štáty reagovali eh, v tých požiadavkách eh, semestrov na vykonanie štrukturálnych zmien. Čo sa týka načasovaniu návrhu, chcem sa byť, aký je plán, ako chcete vykonávať tento nový projekt a ako vidíte to v súvislosti s nasledujúcim návrhom MFF. Teším sa na ďalšiu diskusiu o tom. Uh, thank you very much, madam. I can tell you there... Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa. Vám môžem povedať, že boli e, z, zo strany ostatných politických skupín aj radikálnejšie návrhy, avšak teraz je na čase, aby Európska komisia odpovedala. Je tu pán e, Miguel Hill Turtle z generálneho sekretariátu. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste nás prizvali na túto schôdzu. Predpoklad tohto návrhu je, že štruktúrne reformy sú základnou podmienkou. Tlmočníci konštatujú, že mikrofón rečníkovi funguje v poriadku. Takže ja pokračujem, hovorí rečník. Predpokladom nášho návrhu je, že štruktúrne e, zmeny sú základom rastu. My nemôžeme v niektorých sektoroch zabezpečiť plnú účinnosť vynaložených verejných investícií, ak verejná investícia, eh, verejná eh, administratíva a eh, ostatné systémy nefungujú efektívne. Ja sa domnievam, že aj poslanci tu v parlamente veľmi dobre chápu, že je pilotná fáza, ktorá sa navrhuje v súčasnom viacročnom finančnom rámci a potom je tam návrh na predlženie. Tieto dva návrhy sú odlišné a Tie rozdiely sú následovné. Ja budem hovoriť v prvom rade o pilotnej fáze. Pilotná fáza, tam peniaze nie sú ešte krátené. To je veľmi dôležitý signál, ktorý treba vyslať. My sme v spoločnom vykonávacom nariadení eh, navrhli, aby komisia nerozhodovala o tom, ako sa má vynaložiť táto rezerva, ale je dôležité zdôrazniť to, že táto rezerva určená na výkon, alebo na teda podporu veľkého výkonu je na špecifické projekty. Znova nerozhoduje komisia, e, čo s touto rezervou robiť. Ak členské štáty si ju chcú ponechať, tak e, možnosť využiť túto rezervu na podporu špecifických štruktúrnych reform je overená ehm, touto pilotnou fázou. veľmi dôležité, že e, my tvrdíme, že nie je žiadny rozpor medzi Európskym sociálnym fondom a ostatnými fondmi. Tu určite nie je e, rozpor medzi investíciami až a, a, e, a sociálnou stránkou veci. No a reformy tie nenavrhuje komisia, reformy navrhujú členské štáty sami a tieto reformy, tie samozrejme musia byť dobré, čiže majú riešiť e, problémy, ktoré boli identifikované v európskom semestri. Mal by prebehnúť dialog s komisiou, aby sa zabezpečilo správne identifikovanie milníkov. Um, treba identifikovať správne ciele týchto reforiem. A pokiaľ ide o načasovanie, tak um, počas tejto pilotnej, alebo po tejto pilotnej fáze bude treba napredovať veľmi rýchle, pretože prichádza leto, my vieme o možnostiach e, v členských štátoch, možnostiach využitia tejto rezervy na výkon a v členských štátoch, ak by bol záujem ju využiť v tomto programovacom období, tak by mala byť možnosť navrhnúť reformy tento rok. A to, toľko teda k tej pilotnej fáze. Ak e, Hovoríme o následovnom viacročnom finančnom rámci. Komisia predložila návrh nariadenia eh, o podpornom programe pre štruktúrne reformy, ktorý stojí tak povedať na troch nohách. Eh, reformovaný nástroj na realizáciu, čo je štruktúrny a investičný fond, eh, ďalej reformovaná technická pomoc a nový nástroj, ktorého cieľom je podpora konvergencie tých členských štátov, ktoré chcú vstúpiť do eura. Tento návrh v nasledovnom MFF teda nástroj na realizovanie reforiem, tak e, má dve tranže, 11 miliard, z ktorých kde členské štáty môžu ich uplatňovať na základe kohezného kľúča a je to v súlade s európskym semestrom a tie čl- ak členské štáty, ktoré si sa rozhodnú, alebo tak nevyužijú tieto prostriedky, tak e, tie prostriedky sa vrátia do spoločného, čiže tieto peniaze by sa mali využiť efektívne. Záverom myslím, že treba povedať, e, odvzdať ten signál, že sa prostriedky nepresmerúvajú, komisia sa snaží zabezpečiť, aby podmienky, dobrého nakladania s európskymi štruktúrnymi investičnými fondmi boli dobre zakotvené a konečný element je, že prostriedky, ktoré budú poskytnuté členským štátom, sú poskytované v, podpore rozpoč- v, v podobe rozpočtovej podpory. Čiže členské štáty môžu využívať v operačných programoch európskych štruktúrnych a investičných programov. Madame Sakorafa, on behalf of Ďakujem. Pani Sakorafa menom ITRA ako spravodajkyňa máte slovo na, na súhrné vystúpenie. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις... Pekne, pán predseda, chcem všetkým poďakovať za ich príspevky a takisto za ich návrhy. Chcem ešte raz poďakovať aj Európskej komisii a chcem im pripomenúť, že ten návrh nie je uh, úplne kompletný a je to v úplnom rozpore s uh, prehlásením komisie na plenárke, pamätáte si, v marci 2018, keď e, tu bola položená otázka na, zo strany výboru REGI, pokiaľ ide o akceleráciu zhodnotenia rezervných e, fondov. Tam sa vyjadril váš zástupca negatívne a tie výhody eventuálneho návrhu z urychlenia využívania týchto fondov. To by spôsobilo oveľa väčšiu komplexnosť pre jednotlivé programy v niektorých krajinách a takisto aj e, problémy s zabezpečením finančných zdrojov. Takže eventuálne pozmenenie by bolo v rozpore s správnym riadením. Toto bolo všetko povedané na seminárke, takže nechápam, ako teraz tieto zmeny v vašom názore boli odprezentované, ako sa mohli zmeniť tieto záležitosti ohľadom rezervného fondu. A chcel by som vedieť, že by sa ma... Mám taký pocit, že sa tu aplikuje dvojaký meter. A veľká väčšina skupiny sa už vyjadrila za predloženie tohto návrhu. Chcem vyzvať komisiu, aby hneď stiahla návrh, aby sme ušetrili si pozmeňujúce návrhy, aby sme sa vyhli takémuto negatívnemu dopadu. Ďakujem pekne, pani. Termínom predkladania pozmeňovacích návrhov je 19. jún. 10. E, júla sa bude hlasovať na ITRE a hlasovanie v gestorskom výbore na pléne to zatiaľ nebolo naplánované. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame na bod číslo 6 na našom programe. Ide o výmenu názorov s Karlosom Mojedašom, ktorého tu vítam. Je to Európsky komisár pre eh, vedu, výskum a inováciu. Naša výmena názorov s ním je súčasťou štrukturovaného dialógu, vrátane dialógu o novoprijatých legislatívnych programoch viacročného finančného rámca A my by sme chceli s pánom komisárom hovoriť o a požiadať ho odprezentovanie e, návrhu komisie o rámcovom programe, teda návrhu komisie k rámcovom programu Horizont, špecifického programu Horizont a takisto e, programu Euratom na roky 2021 až 2025, 2021 až 2025. Ako vidíte, Absolvovali sme už predbežné diskusie pred tromi mesiacmi, mnoho diskusí na výbore ITRE, niekoľko aj e, bilaterálnych stretnutí s komisárom Mojrašom v Štrasburgu, čo bolo veľmi produktívne. Teraz však e, e, chápame, že, že návrh je na stole Radi by sme absolvovali nejakú konečnú diskusiu predtým, než e, schválime finálnu správu a predtým, než prebehne politická práca, diskusie o náplniach programov Horizont Euro. Tam pán komisár, máte slovo. Chair, um... Vážený pán predseda, drahý Ježi Buzek, drahé kolegyňa, kolegové poslanci, som vždy veľmi rád, keď sem zavítam na váš výbor ITRA. Chcel by som na začiatku povedať, že bolo trocha komplikované sa pripraviť na toto stretnutie, pretože sem chodím tak často, že som vám už asi povedal úplne všetko o e, programe Horizont Európa pred jeho schválením, takže mám pocit, že už predtým som vám vlastne všetky tieto veci spomenul a nechcem zbytočne sa opakovať, ale som veľmi rád, že som tu a že vám všetky tieto veci môžem odprezentovať aj oficiálne. V prvom rade by som chcel eh, odprezentovať všeobecné podmienky rozpočtu a tu nemusím pripomínať všetkým v tejto sále, aké komplikované bolo k ním vôbec dospieť. Menej prispievajúcich krajín, viac priorít, eh, menej krajín ochotných navýšiť európsky rozpočet a viac krajín žiadajúcich eh, posilnenie tradičných politik. Komisia e, túto najprv zaskočila. Myslím, že sa nám celkom dobre podarilo zhostiť tieto práce a dostali sme sa k tej, tomu symbolickému e, číslu 100 miliard, to je balíček, symbolické trojciferné čísla. E, Horizont Európa je jeden z mála programov, ktorý komisia prioritizovala takým spôsobom, že došlo k jasnému navýšeniu rozpočtu tak to jednoducho to bolo. Keď sa pozrieme na čísla rôznymi spôsobmi, tak ak e, uplatníme Euratom, ak ho tam nezaradíme alebo zaradíme, ak máme alebo nemáme finančné nástroje, tak e, aj tak to zvýšenie je veľmi, veľmi, veľmi rozsiahle. Ak sa pozrieme na to, e, aký objem bol v programe Horizon 2020, 70 miliard, tak ak vyradíme Spojené kráľovstvo a riešime len 27, krajín, tak to bolo 67 miliard. Takže zvýšenie e, ide, teda to zvýšenie je zo 67 na 100, čo je skoro 50 teda nie, to je 50% zvýšenie. Ja sa pýtam, či je to dosť, či ste spokojní. Ja viem, dá sa vždy povedať, že nie. Nie je to dosť a chceli by sme e, mať e, viac peňazí na výskum a vedu, ale ak sa ma spýtate, či som s tým číslom spokojný, tak poviem celkom otvorene, že áno, áno, som veľmi spokojný a som veľmi hrdý, že sa to podarilo dosiahnuť, pretože ja viem, aké bolo východisko, kde sme začínali a ja som veľkým priaznivcom vašich snách v oblasti rozpočtu a vy viete veľmi dobre, každý z vás v tejto snemovni, v tejto sále vie, že vie, na ktorej strane budem, keď začnú rokovania um, o semestri No a posledné slovo k rozpočtu a k tomu, ako sme navrhli distribúciu rozpočtu na jednotlivé piliere. Niektorí z vás viete, že sme, že niektorí budú obhajovať prvý pilier, niektorí druhý pilier, niektorí tretí pilier a možno budete mať všetci pravdu, pretože by sme mali byť schopní urobiť ešte viac, ale máme možnosti a tieto možnosti nás viedli k pomerne vyrovnanému výsledku a e, viedli k tomu, že kolegyňa kolegovia na kolegiu komisie sa zhodli a máme preto tento návrh, ktorý máme teraz pred sebou. Ja som veľmi hrdý na tieto voľby. Ale keď sa na to pozrieme, tak e, na prvý pilier, teda otvorená veda. Je to pilier, e, kde 25,8 miliardy, čo umožní silné pokračovanie horizontu 2020. Je tu, je tu vynimočná podpora pre Európsku výskumnú radu. Ja myslím, že zvýšenie z 13 celých niečo miliardy na takmer 17 miliard pre Európsku výskumnú radu. To je niečo, na čo by sme mali byť hrdí. Samozrejme, som hrdý na aktivity Marie Curie Skladovskej a výskumnú infraštruktúru. Potom tu máme druhý pilier o globálnych výzvach a e, priemyselnej konkurencieschopnosti. Tam je 52,7 miliardy eur. A tu budeme riešiť spoločenské výzvy, technologické výzvy takým skôr direktívnejším alebo direktnejším spôsobom. S nadol, vytvoríme klastre eh, pre jednotlivé aktivity a my teda definujeme týchto 6 klastrov. Prvé je zdravotníctvo alebo zdravie, druhý bezpečná spoločnosť, tretia digitálna ekonomika a priemysel, štvrtá mobilita, digitálne technológie a štvrt, eh, ďalšia potraviny a prírodné zdroje. A tieto myšlienky, alebo teda cieľom bolo podporiť e, um, horizontálne, horizontálnu spoluprácu cez sektory, hranice a oblasti. A ja vždy, keď prichádzam s takýmto vyhlásením, tak, e, tak vysvetľujem, že je možné tvoriť nové veci len ak e, hľadáme riešenia naprieč disciplínami, sektormi, politikami a preto sme e, prišli s, týmto myšlien- s touto myšlienkou tých misií. A ja chcem veľmi jasne povedať, že dnes to platí o to viac. Viacerí sa ma pýtali, koľko to je a ako vidím tie misie. A pre mňa tá myšlienka je jasná. My musíme e, v tomto pilieri, v tomto rozpočte, v druhom pilieri teda vidieť, že e, toto je vec, ktorá sa... Tie misie tie môžu prísť od ale ktokoľvek k ním môže prispieť, ale ja to vidím tak asi E, asi tak vo výške 5 až 10 miliard v tomto pilieri na tejto misia. E, čo teraz podľa mňa treba urobiť ďalšie? V prvom rade je treba sa dohodnúť e, s vami na kritériách. A kritéria, kritérium, kritérium je veľmi jasne formulované v návrhu. A to je prvý krok. Bez toho, aby sme sa dohodli na kritériách, nemôžeme zadefinovať misie. Po druhé, po vašom schválení kritérií budeme musieť hovoriť o oblastiach misií, takže v akých oblastiach chceme, aby tieto misie sa konali, teda zdravotníctvo, energetika, čisté energie, um, rakovina. My budeme musieť eh, tieto oblasti aktivity zadefinovať a potom musím povedať, že som veľmi rád, alebo že veľmi rád s vami budem diskutovať o týchto oblastiach. Ale najprv sa musíme zhodnúť, ako som povedal, na kritériách. Ja už e, som absolvoval nejaké diskusie s viacerými z vás a myslím, že sme hovorili napríklad o rakovine, čo je veľmi dôležitá vec pre Európu. My sa hovorili sme aj s poslankyňami a poslancami, že by sme zriadili takúto misiu. Viacerí, viacerým sa to pozdávalo. Um, v septembri by sme teda mohli takéto potenciálne oblasti načrtnúť a mohli by sme s týmto vstúpiť do roku 2019. A potom je tu tretí pilier o otvorenej inovácii. Toto poprvýkrát vlastne zavádzame takúto myšlienku Európskej inova- Rady pre európske inovácie alebo Európskej rady pre inovácie. A tu treba povedať, že ide o EIT a inovácia. Mimochodom teraz odpovedám na váš list o EIT. Viacerí ste sa ma pýtali, aké budú pravidlá IT. Ja si myslím, že pravidlá sú úplne jasné. E, pravidlá sú také, že treba sa zameriavať na vzdelávanie, na vytváranie ekosystému, ale financovanie a finančná podpora tie ne, z EIT, ale z EIC, takže to vidím ako veľmi dôležité, ako súčasť ekosystému. A Potom, keď chcem odpovedať e, tým, ktorí mi písali o EIT, v skratke my navrhujeme pomerne signifikančný rozpočet 3 miliard pre EIT. Aj TIT e, má, má vlastne horizontálne pravidlo na podporu všetkých pilierov, takže toto je z môjho listu veľmi jasne barateľné. Ja som o tomto hovoril pri mnohých príležitostiach E, ja si myslím, že nový program je ambiciózny, obsahuje nové elementy a e, ja uvedem teraz niekoľko elementov, o ktorých som nehovoril. Hovorím, hovorím často o EIC, ale e, veľmi špecificky z hľadiska rôznych systémov. Ja to vidím tak, že mm, je tu IRC, RC, tu ide o overenie konceptu a potom je tu EIC a tam sa realizuje fáza tzv. Pathfinderu. To tiež je záležitosť výskumu, hľadanie inovatívnych výskumníkov a následne je to potom akceleračná fáza, kde podporujem inovatívne startup, startupy a malé stredne veľké firmy, čiže e, návrhy, e, ktoré vychádzajú z dola, e, sú inovačné, Pathfinder a to ostatné. A potom sa vlastne dostávame z, tých, z oblasti tých tradičných rigidných grantov k mobilným a rýchlym grantom. To sú granty, ktoré možno pozmeniť alebo urýchliť, zmeniť. Ja viem, že viacerí z vás už e, za mňou prišli a hovoria z rôznych dôvodov o DARPE, teda skúsenostiach zo Spojených štátov. A my, ja sa do my, my by sme nemali kopírovať to, čo sa deje v Spojených štátoch, mali by sme e, kopírovať to, čo funguje. Ja si myslím, že myšlienka, e, ktorá je základom DARPA, teda flexibilita, e, možnosť zastavenia grantu, presunutia do inej oblasti. To je dobrý nápad. A ďalšia vec, ktorú som si z toho vzal, je, e, sú programoví manažéri. Vy vidíte návrhy, toto sú um, teda ide o, ide o to, že by sme mali veľmi dobrých programových manažerov, ktorí majú hĺbkové znalosti o oblasti a ktorí zabezpečia prepojenia medzi tými rôznymi inovátormi. A tu je otázka, ako jednotlivé piliere budú prepojené navzájom, ako to bude celé prepojené s Európskou výskumnou oblasťou. Ja vám chcem povedať ešte jednu vec, že Európska výskumná oblasť, tam našim cieľom bolo zdvojnásobiť niečo, čo, čoho vlastne otcom bol predseda Buzek, teda oblasť vzdielania excelentnosti, vytvárania tímov, e, vzdielania e, siete nástrojov a predseda Buzek bol vlastne prvý, ktorý toto e, realizovala. Ja, pán Buzek, teraz e, môžem len konštatovať, že asi budete hrdí na zdvojnásobenie rozpočtu, pretože to znamená, že každý, ktorý, e, kto využíva, každý výskumník, ktorý využíva takéto nástroje, tak e, vlastne z tohto môže profitovať. No a ja nechcem zachádzať do každej, do, do všetkých detajlov, ale chcem to potom urobiť v tej časti, kde budete klásť otázky, ja budem odpovedať, ale chcem sa venovať dvom dôležitým veciam, ktoré sú v návrhu za A partnerstvo a viete, že som sem prišiel a hovoril som o mnohých partnerstvách, e, rôznych menách. E, mohli by sme teda urobiť niečo jednoduchšie. A um, cieľ je povedať v prvom rade, že musíme byť e, otvorení možnosti prepojenia verejných a súkromných prostriedkov a nejakých troch typov takýchto um, dohôd v prvom rade také partnerstva medzi programy, teda každý partner tam vloží vlastné financie, čiže pracujú ako keby spolu. Po druhé, kofinančné partnerstva, kde sa spoja financie, aby sa dosiahla určitá kritická eh, hmotnosť a sú tu, kriti- sú tu také partnerstva ako Príma napríklad, ktoré, ktoré vieme, že fungujú veľmi dobré artikl, teda článok 187 eh, a partnerstva vytvorené podľa neho. Takže tu ide o to zjednodušovanie partnerstiev a o tomto bode by som chcel tiež diskutovať a dúfam, že mi poviete, aký je váš názor a ja vám budem vedieť vysvetliť, prečo to chcem robiť. Tak potom sú tu synergie. Ja si myslím, že predtým, než e, uzavriem toto svoje prvé vystúpenie, by som ešte chcel povedať, že my sme dosiahli e, výsledok, ktorý je pre synergie veľmi dôležitý. E, známka excelentnosti, toto bude tak v horizonte Európa, ako aj v, v legislatíve o štruktúrnych fondoch. Každý projekt, ktorý bude vyhodnotený ako excelentný v rámci programu Horizont Európa, tak e, bude môcť dostať podporu zo štruktúrnych fondov, pričom nebude tu ďalšie hodnotenie. Finan- sadzby financovania budú také isté a plánujeme tieto projekty vyňať z podmienok e, pravidel štátnej pomoci. Tu, sme, tu som sa dohodol s kolegom z oblasti hospodárskej súťaže. ďalšie partnerstva, ktoré som práve spomenul, môžu byť spolufinancované zo štruktúrnych prostriedkov fondov, takže eh, Eranety, tieto mali 30 na financovanie z eh, európskej úrovne a zbytok z národnej. A teraz bude možné eh, zmiešať financovanie z Horizontu Európa s štruktúrnymi prostriedkami. A to je niečo, čo sa veľmi ťažko robilo v minulosti a teraz to bude mnoho ľahšie. Takže predseda Buzek, vážené poslankyne a poslanci, ja si myslím, že budeme mať e, možnosť v otázkach a odpovediach rozvinúť tieto veci, baviť sa o nich, ale ďakujem za to, že ste, tu mám tu generál riaditeľa Žerio Paketa, mojich e, spolupracovníkov. Ako vy ste viete, vždy vám radi odpovedajú a vždy sa snažia v takomto náročnom čase pre všetkých komisií e, výzvu strety. Týmto chcem poďakovať generálnom riaditeľovi, ale myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý výsledok, s ktorým ja osobne som veľmi spokojný a e, som tu znova, aby som si vás vypočul. Takže ešte raz ďakujem, pán predseda. Ja ďakujem vám, pán komisár, za vašu prezentáciu a máte úplnú pravdu v tom, že sme sa stretli viackrát, aby sme o týchto veciach hovorili, ale predsa len je to komplikovaná vec. My, ako možno viete, máme dve alebo tri správy a troch hlavných spravodajcov. Jeden z nich tu je osobne, pán Christian Erler, ktorý je zodpovedný za špecifický program Horizont Európa, takže by som dal najprv slovo jemu. Christian. Mr. Commissioner, welcome the parliament. I think the public... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vítame vás v parlamente. My si myslíme, že sa tu očakávalo, že sa bude na túto veľmi inovatívnu správu viacej diskutovať, že sa o tom nebude len hovoriť. Ja si myslím, že je to naozaj veľmi dôležité. Hovoríme tu o konkrétnych krokoch a povahou parlamentu je to, že vás chytíme za slovo, pokiaľ ide o ambície, pokiaľ ide o parlament. My sme si veľmi starostlivo prečítali to, čo tu zverejnili, pokiaľ ide o rozpočet a pokiaľ ide o tých 106 miliónov, ktoré tu boli identifikované a čo by mohlo prispieť k rastu v Európe. To je vec, ktorú by sme chceli dosiahnuť a preto je to veľmi dôležitá vec. Pokiaľ ide o rozpočet, ja mám dve otázky. Pokiaľ ide o povahu interného vyjednávania, tak my sme získali taký dojem, že 10 miliárd z rozpočtu pôjde na poľnohospodárstvo a to sa môže odlíšiť, ale pokiaľ bude podhospodárstvo prioritou a máme to ako prioritu výskum, tak by to vyslalo taký troška zvláštny signál. A zároveň my vítame to, že tu máme finančné nástroje, ktoré sú dôležité pre prekonanie problémov, aj to, že tu máme 3,5 miliard, ktoré sa odoberajú z finančných nástrojov. Toto bude ďalší politický problém. Potom, pokiaľ ide o ďalšie záležitosti, e, to by som troška rýchlejšie prebehol. Jedna z hlavných priorít parlamentu je rozšírenie. Pokiaľ ide o podstatu, my by sme sa chceli dozvedieť, v čom spočíva ju ambície v budúcnosti, pokiaľ sa pozriete na rozpočet tak e, to bolo zobraté z iných programov a bolo to presunuté do rozpočtu, ale e, to by sme potrebovali vedieť. Potom pokiaľ ide o Open Source Cloud, tu sú veľké ambície, pokiaľ ide o cloud a otázkou zostáva harmonogram, finančné prostriedky, pokiaľ ide o špecifické otázky, parlament e, má za cieľ zamerať sa na fast track, čiže z dola hore, nie z hora dole. A potom tu máme ešte veľa neotvorených otázok. Vy ste o nich eh, sám hovorili, pokiaľ ide o partnerstvo. My si to, čo je v návrhu, ide o strategické programovanie. Je to nový výraz, nie je to síce úplne nová vec, ale je to úplne nové, pokiaľ ide o to, ako by mal vyzerať tento proces. Toto je tiež vec, ktorá by sa mala vyjasniť. A čo je dôležité, je to, že máme tu zmes kontinuity a ambície. Pokiaľ ide o partnerstvo, tak tu sa ukázalo v prípade Clean Sky, čo je vedúci projekt v Európe, pokiaľ ide o letecký priemysel. A otázkou zostáva to, či to bude opätovne sa objavovať a akým spôsobom. A pokiaľ ide o štruktúru, vy ste hovorili o synergiách, ale nie je tu toľko textu, pokiaľ ide o synergiu v prípade štrukturálnych fondov. Takže ja sa chcem spýtať, ako, kde to nájdeme, ako by to vyzeralo. A potom posledná vec, ktorá je veľmi dôležitá pre parlament, je otázka pohľavia. Vy ste hovorili, že na 82. mieste je otázka pohľavia, ale my prichádzame o 60 tisíc inžinierských eh, pozícií vo výskume a pokiaľ ide o morálnej demencie a takisto genderovej perspektívy, tak toto je naša strategická rezerva. To, že ženy zústavajú oveľa dlhšie v tomto procese a my prichádzame po piatich rokoch ukončenia vzdelávania, vtedy prichádzame o tretinu vedeckých pracovníčok. Takže je naozaj tiež aj toto je dôležité dôležité je z demografického hľadiska. Sú tu ešte aj ďalšie veci. Ja som to len rýchlo prebehol. Kolegovia si čítajú ešte stále tento text, ale to sú veci, ktoré eh, by som veľmi rád ešte prediskutoval. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem za všetky tieto pripomienky. Teraz pán Daňka je zodpovedný za Horizon Development. Páni Kabeson ešte. Kabeson Ruiz ho nahradí a vyjadrí sa v jeho mene. Menom kolegu ďakujem pekne, pán predseda, ale moja otázka by bola, že či využijem tento čas aj na môj príspevok, nielen eh, na to, aby som sa vyjadrila, pokiaľ ide o, o kolegu Niku. Eh, chcela by som požiadať, alebo teda on ma požiadal, aby som zdôraznila tri hlavné aspekty. Poprvé, je tu potreba oveľa ambicioznejšieho rozpočtu. Oveľa ambicioznejšie, a tie čísla už poznáte, parlament sa mus, musí e, zamyslieť nad tým, či podporí tento rozpočet, aby dosiahol tie e, cieľe, ktoré si stanovil. Takisto ma požiadal, aby sa zjednodušili všetky tieto štruktúry takým spôsobom, aby sa podporili bola spravodlivé prerozdelenie zo strany všetkých eh, výskumných centier v rámci Európskej únie. A na záver hovorí, že je veľmi potrebné zabezpečiť, aby mm, program bol konštruktívny a aby to predstavovalo vysokú pridanú hodnotu pre ten teda tento program pre celú Európsku úniu a aby e, spoločnosť mala z toho úžitok, aby konkrétne naši občania pocítili z toho úžitok. Pokiaľ ide teraz o môj príspevok, ja nebudem hovoriť ďalej o rozpočte, tiež si myslím, že je potrebné, aby sme navýšili tento rozpočet, aby sme to zosúladili s tými požiadavkami, ktoré sme si Európsky parlament stanovili a chcem požiadať, aby Európska komisia si uvedomila, že tu máme veľké obavy, pretože v pilieri 2 a v pilieri 3 a takisto aj v pilieri 1. Tu nevidíme tento nárast tých rozpočtových prostriedkov. Pritom toto sú piliere, ktoré sú naozaj otvorené, ktoré nezabezpečujú e, excelenciu. E, sú to pritom základné piliere preto, aby takúto excelenciu sme mali a preto je potrebné aj propočne navýšiť ten rozpočet. Takisto chcem zdôrazniť svoju obavu, pokiaľ ide o úniu, ktorá stále nepochopila e, logiku konkurencieschopnosti eh, voči priemyslu. Myslím si, a teda mám veľké obavy, z tohto chápem, že môžeme urobiť taký program, ktorý by bol ešte viac prierezovejší, aby tá spoločnosť bola inkluzívnejšia, avšak stále nevidím túto logiku, ktorá by, ktoré, ktorú by bolo potrebné tu zakomponovať, aby Sociálna ako aj ľudská veda tu zohrávali dôležitú úlohu, tak ako sme to videli. Táto logika, ktorá by mala dostať svoje miesto mm, ktorá by pracovala v prospech tej druhej logiky. Takisto aj tá flexibilita, ktorá by mala byť tu zabezpečená, ktorá by umožnila konkurencia schopnosť v rámci celého sektoru, aby sa zabezpečili oveľa lepšie využívanie kapacity, a, takže z operatívneho hľadiska takisto by som mohla zdôrazniť svoje obavy. A, myslím si, že programový výbor by mal urobiť viacej preto, aby sme mali takýto európsky klaster. Ale to je troška špecifickejšia otázka, aby tento klaster je bol pochopený ako niečo veľmi dôležité do budúcna a aby bolo pochopené, že je veľmi dôležité rozvíjať eh, aj verejno-súkromné partnerstva modrej ekonomiky, aby eh, toto bolo eh, financované z DG Mare a nie z štrukturálnych fondov aby sa využívali proste synergie medzi súkromným a verejným vlastníctvom a takisto aj financovaním. Je potrebné, aby sme zabezpečovali aj presadenie projektu personalizovaného lekárstva. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a musíme ďalej rozvíjať výskum, ale nie takým spôsobom, aby to bola nejaká logistická platforma, ale aby to boli konkrétne kroky v rámci jednej jednotlivých politík. Takisto veľké, mám veľké ťažkosti, aby som pochopila, ako sa konkrétne tieto úlohy pretavia do praxe, avšak chcem sa špecificky e, zamerať na stredné a malé podniky, pretože toto je veľmi dôležitý nástroj, veľmi pozitívny nástroj a teraz sa ešte stále nepodarilo dostať do fázy číslo 3, a zabezpečiť eh, tiež kontinuitu tohto projektu. Myslím si preto, že eh, tak ako to povedal pán komisár, flexibilita, ktorú môžeme očakávať, pokiaľ ide o financovanie, by mala zohľadňovať eh, to, že stredné a malé podniky potrebujú oveľa viacej dotácie ako pôžičky, pretože toto je na úkor práve účasti týchto stredných a malých podnikov, pretože takto nezabezpečíme úspech programu Castor 2. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tieto špecifiky, tieto, tieto špecifiky špecifika programu zachovali. No, samozrejme, že nemám nič proti tomu, aby tento nástroj bol pozitívny a pre niektor- niektoré krajiny naozaj, ktoré boli v ťažkostiach, môže im pomôcť, avšak je potrebné ho revidovať a treba zohľadniť aj to, že sú to aj také krajiny ako Luxembursko, ktoré vôbec takúto pomoc nepotrebuje. Preto je treba si uvedomiť aj to, že tieto špecifické programy by mali byť len pre konkrétne eh, krajiny, pre konkrétne regióny, ktoré to potrebujú. Myslím, že by sme mali sa snažiť vypichnúť konkrétne regióny, ktoré majú najväčšie ťažkosti, aby sa zúčastňovali aktívne na tomto programe. Synergia podľa mňa je veľmi dôležitá, tak ako som už predtým povedala, ale eh, excelencia je, je potrebné ju zabezpečiť až cez konkrétne eh, kroky a kde by e, naozaj tieto štruktúrálne fondy boli naozaj čo najefektívnejšie využité v rámci programu 2021-2025. A preto toto všetko by malo byť súčasťou agendy. Ďakujem pekne. Ešte doplňuje pani Cabezon Ruiz. Mali by sme byť ambicioznejší a chcem pripomenúť, že v priebežnom zhodnotení sme povedali, že takisto rodové hľadisko by malo byť zakomponované a mali by sme sa snažiť vytvoriť tak národné plány pre rodovú rovnosť, ktoré by im mohli umožniť oveľa väčšiu účasť žien na programe Agendy 2021-2025. Chcem ešte povedať, a pán predseda nakoniec po tretíkrát prerušuje rečničku. Um, Um, Ďakujem pekne a ďalším rečníkom v mene EKR bude pán Tošenovský. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za to, že opäť nás prišiel navštíviť do nášho výboru eh, s takýmto naozaj dôležitým dokumentom, ako je financovanie v ďalšom období vedy a výskumu. Ja súhlasím aj s tým, aby veda a výskum hm, boli tým veľkým motorom, tým veľkým finančným rámcom, ktorý Európska únia má ako člen platformy 100 a člen jeho vedenia vždy Európska únia veľmi podporovala tento smer a ja som veľmi rád, že sa podarilo finančné prostriedky navýšiť a myslím si, že je to veľmi rozumný smer, pretože veda, výskum a inovácie budú jedným zo základných atribútov konkurencia schopnosti a súboja na tom svetovom trhu. Takisto aj veda a výskum bude rozhodovať o ďalšom vývoji v rámci Európy. To, čo bolo povedané, som veľmi rád, že pán komisár sa zmienil práve o určitej miery ohľadu Spojených štátov amerických a súhlasím s tým, že nemôžeme len tak kopírovať jednoducho systém v USA, pretože ten vznikal určitú dobu a vznikal úplne iným spôsobom a v inom prostredí, ako je európske prostredie. Na druhej strane myslím si, že mnoho z týchto fóriem vývoja startupov rizikového kapitálu by bolo pre nás veľmi rozumné využitie. Preto možno moja otázka na pána komisára, ako máte predstavu, ako sa rizikový kapitál má stať väčším hráčom v rámci celého tohto programu, pretože Európa vždy šla oproti Spojeným štátom určitou väčšou cestou potlačovania rizika a veda a výskum a Inovácie sa vždy budú pohybovať v rámci tohto rizika. Riziko bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu a zároveň si myslím, a nadvezujem teraz na ďalších mojich predrečníkov, kolegov, ako dostať súkromný kapitál do toho, aby sa stal druhou podpornou aktivitou týchto všetkých programov. Myslím si, že to bude trošku stiažené, preto som z tohto materiálu možno dobre nepochopil, ako sa nám podarí tieto atributy spojiť. Na záver vítam to navýšenie, možno by som súhlasila aj s väčším navýšením, oproti iným programom, ktoré sú síce komplikovanejšie, pretože vieme, aká zložitá je diskusia v rámci európskeho rozpočtu, takže podporujem to, tento veľký významný krok, ktorý sa podarilo zabezpečiť v rámci vedy a výskumu. Ja môžem za našu frakciu len a len podporiť No aj k ďalším programom máme svoje ďalšie zásadné výhrady. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz ďalším rečníkom je pani Jürgen Alde. Thank you, Mr. Buzek. Dear Commissioner Mojdaš, I would like to thank you for being here in order to clarify the questions we have. Ďakujem pekne. Som rada, že prišiel pán komisár medzi nás a prišiel a vysvetlil nám tie otázky otázniky, ktoré máme ohľadom programu Horizont 2020. Eh, a ja takisto mám niektoré otázky. Chcem sa zamerať teraz konkrétne na Európsku inovačnú radu. Ako to bude fungovať v praxi? Aká bude povaha medzi alebo teda pokiaľ ide o ten akcelerátor v rámci EIC, či ide o alokácie finančných prostriedkov, ako to bude prebiehať a ako tie obidve podskupiny sa budú na čo zameriavať, ako sa budú orientovať. A ja viem aj tie spoločné podniky, joint undertakings, ja viem, že tu panuje veľká ino- um, neistota, ale predpokladám, že uh, komisia má predstavu, ako to chce vyriešiť a čo teda, ako to bude vyzerať e, s tou budúcnosťou tých spoločných e, podnikov. Ako je to potom aj s naščasovaním e, tohto návrhu? A to bude do seba zapadať. Ja dúfam, že už čoskoro tieto návrhy dostaneme na stôl, aby sme mohli ďalej o nich diskutovať. Ďakujem, hovorí predseda. A ďakujem za veľmi pádne a zaujímavé pripomienky. A teraz kolega Dalona, ďakujem pekne. Ďakujem, chcem poďakovať pánovi komisárovi za veľmi dobrý návrh aj vzhľadom k tým problematickým dobám. Ja si myslím, <clears throat> že tu môžeme byť hrdí na veľa aspektov tohto návrhu. Excelencia, alebo excelentnosť je v strede nášho návrhu. My sa tešíme na spoluprácu s komisiou aj s ďalšími Poprvé, klíma, boj proti klimatickým zmenám. Keď sa pozrieme na Horizont 2020, tak cieľ, ktorý bol stanovený 35%, nebol vôbec splnený. A nakoniec to skončilo len na 30%. Čiže je teraz otázka, či to bude 30% alebo či to bude 35%, pokiaľ ide o tie projekty, ktoré boli ako Climate Action označené, v skutočnosti neboli. Čiže chcem sa spýtať, aké poisty. použite na to, aby sme splnili týchto 35 v rámci ďalšieho programu. Po druhé, tá miera. Subscription, čiže toho upisovania, čiže to, ako členské štáty zvýšia svoje financovanie podľa barcelonského prehlásenia. A potom, ako komisia, tak aj parlament chcú síce tento proces urýchliť, ale vyzerá to tak, že rada skôr váha. A ja sa chcem spýtať, čo urobíme, aby sme dospeli k dohode takým spôsobom, aby už v roku 2021 mohla mohli prebehnúť výberové konania. Ďakujem pekne. Teraz pán Silikiotis za GUE. Nech sa páči. Eh, ja eh, by som chcel poďakovať mene GUE pánovi komisárovi eh, Modešovi za jeho úvodný príspevok. Pán komisár, chcem vám povedať toľko, že vy ste hovorili o žiadostiach. A pritom my stále opakujeme kritiku voči jednotlivým programom a voči ich aplikovaní. Napríklad prvý nový program Horizont síce nám eh, tu vykazuje mnohé pozitívne aspekty, ale ešte mnohé nedostatky. My by sme chceli teda zabezpečiť, aby spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, čiže medzi univerzitami a firmami, bola stimulovaná, pretože častokrát výskum nemá dostatok prostriedkov a častokrát priemysel tieto prostriedky zabezpečil pre výskum. Takže mnohé nadnárodné spoločnosti, dokonca aj dobrovoľne, sa domnievajú a veria eh, v to, že toto môže eh, vylepšiť ich záujmy. A chcel by som eh, urobiť niečo pre vedeckú obec pokiaľ ide o nás ako parlament, my by sme mali zabezpečiť také fondy, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky. S tým súhlasím. Je potrebné mať viacej finančných zdrojov. Samozrejme, GUE NGL, my ako ľavičiari sme jasne presvedčení o tom, alebo máme jasné stanovisko ohľadom toho, pokiaľ ide o vojenský materiál. Sme proti tomu, aby sa tu teraz pristupovalo k militarizácii, pretože to by mohla mať katastrofálne dopady na spoločnosti, na občanov, to sme už viackrát spomenuli, pokiaľ ide o Horizont 2020, eh, mali by byť financované také orgány, ktoré eh, nemajú dopad na ľudské práva. Myslím, že o tom sme už viackrát hovorili. O, v teda Európskom parlamente máme častokrát e, izraelské spoločnosti, ktoré fungujú na okupovaných palestinských územiach. A toto by nemalo byť podporované. Takže je potrebné naozaj ešte prehlbiť reformy, aby tento program podporoval výskum, aby naozaj to bol trvalo udržateľný e, výskum, aby bola podporená tak hospodárstvo, ako aj hospodársky a sociálny rozvoj, a takisto aj vytváranie nových pracovných miest pre mládež. A pokiaľ ide teraz o toho. Hm, ďalšie oblasti. Myslím si, že všetky členské štáty by mali mať rovnaký prístup k tomuto programu. Avšak teraz to nie je zabezpečené. Nemajú rovnaký prístup eh, k tomuto programu a k zdrojom. Je potrebné zabezpečiť to, aby stredné malé podniky boli podporované viac, aby mali možnosť, takú istú možnosť ako veľké spoločnosti zúčastňovať sa na tomto programu, aby mohli využiť všetky tieto možnosti, ktoré poskytujú program v rámci OSA Horizontu 2020. Ďakujem pekne. Kolegovia, teraz pani Kapelt sa vyjadrí za INF. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, že ste tu dnes s nami vo výbore. A ďakujem aj za túto dobrú spoluprácu s členmi tohto parlamentu. E, myslím, že tá je príkladná za veľmi dobrú a intenzívnu spoluprácu a otvorenú výmenu informácií. Myslím, že to je osobitne dôležité. E, mne sa z dnešnej debaty práve z podnikateľského hľadiska zje byť e, dôležité. Z jednej strany, že sa podarilo v oblasti inovácie a zvýšiť prostriedky na e, vývoj o 100 miliard v rámci MFF. Je to málo, ale je, o 100 miliónov je to málo, ale je to trošku e, symbolom, že sa tu z inovácie, že inovácia je e, nástrojom e, pre rozvoj a tiež podľa mňa je pozitívne, čo ste dnes povedali, že kvalifikácia pre Horizont Europe má prispieť k tomu, že prosiedky zo štruktúrnych fondov môžu byť používané zo spolufinancovania a teraz, čo príde, a to je veľmi dôležité, že sa e, majú využívať e, toto zo strukturálnych fondov. A tiež chcem povedať e, tému, ktorá sa v mnohých, mnohé roky diskutovala, pomerne bez úspechov, že to, čo sa má investovať do uvádzania produktov na trh z horizontu 2020 a Teraz mám len dva krátke otázky v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Jeden, čo sa E, nazýva Horizon Europe. Chcem e, povedať, že len pre môj e, domáci štát Rakúsko v vypršom období 460 podnikov čerpalo z týchto projektov Horizon 2020 a podľa mňa je veľmi pozitívne, že sa držíte týchto troch pilierov, aj zvyšujete prostriedky, ale otázka je, či v Horizon Europe KMU z tých 20% viazanie prostriedkov, ako to bolo v poslednom eh, období, či to opäť tam nájdeme, a či aj naďalej, tak ako to bolo teraz, či ten program budete neustále hodnotiť a či budete vypracovať eh, opatrenia na zjednodušenie. A ďalšia vec je, eh, že vidíme tu zameranie na malé a stredné podniky a chcem sa opýtať, aké bude smerovanie tu, či budete posilňovať Enterprise Europe Network, alebo či sa budete uberať smerom k ochrane spotrebiteľov, alebo oboje. Madam, for all your remarks. Ďakujem pekne za všetky vaše pripomienky a boli tu rečníci v mene politických skupín i spravodajcovia a potom ďalší rečníci, pán Martel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Moji kolegovia sa E, všeobecne vyjadrili. Ja by som sa však vás chcel spýtať troška tak cieľenejšie, tak konkrétnejšie, aj keď vaše portfólio e, nie je úplne o tom, čo chcem sa spýtať. Chcem sa vás spýtať na e, Airbus batérií. Chcel by som vedieť, ako s pánom Solkovičom chcel, chce naštartovať túto spoluprácu v rámci vedy a výskumu, ktorá nám je naozaj nevyhnutná, pokiaľ ide o európsku úroveň. My všetci Eh, sme o tom, sme si vedomi, že Číňania masívne teraz investujú do tohto, keď hovoríme o stredných a malých podnikoch, viete, že majú veľké ťažkosti, eh, aký rozpočet na vedu a výskum budú vôbec mať a do čo s čím môžu rátať, takže možno by bolo potrebné uľahčiť eh, im túto výhliadku, aby sme mali špecifický rozpočet vzhľadom na naliehavé otázky a vzhľadom na um, orientácie, ktoré komisia nám chce predložiť, napríklad prechod automobilového priemyslu k elektrifikácii aby sme neopakovali opätovne tú istú chybu ako pri fotovoltaických paneloch. Či nám viete konkrétnejšie niečo k tomu povedať? No, pretože to potrebné. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Opätovne chcem aj ja privítať pána komisára Medaša eh, na pôde tohto výboru. Súhlasím s vami, pán komisár, ohľadom tej skutočnosti, že je zrejme, že Rada pre inováciu je naozaj veľmi dôležitá, takže vaša iniciatíva je naozaj veľmi dôležitá. Súhlasím s tým, že potrebujeme nasledovať USA, ale nie vo všetkom. Avšak eh, Mali by sme to ešte lepšie analyzovať. V 80. rokoch USA Bedo Act si stanovili e, preferenciu pre produkty e, pochádzajúce z amerického priemyslu. A teda aj patenty pokiaľ ide o oblasť inovácie a takisto aj produkty vďaka verejným investíciám, ktoré boli zabezpečené, vyprodukované museli byť predané na územie USA, ale len výnimočne mimo územia USA. Takže my nechceme, aby Európa sa teraz uzavrela, avšak chceme, aby verejné financie, ktoré vznikli eh, v boli vyprodukované v rámci Európy, aby boli investované do európskeho priemyslu a aby tieto patenty boli naozaj využívané európskymi priemyselnými podnikmi a, aby ich nezneužili iné krajiny mimo územia EÚ. A mali by sme takýto dobrý príklad USA práve nasledovať, pretože oni ochraňovali svoje verejné investície a snažili sa zabezpečiť ich pridanú hodnotu. My by sme mali urobiť to isté v Európe, aby sme sa vyhli tomu, že budeme investovať kapitál do vedy a výskumu a potom, aby vznikli patenty, ktoré budú využívané zadarmo s čínskymi podnikmi alebo americkými spoločnosťami. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť to, aby európske podniky mali z tohto úžitok, aby vytvárali vďaka tomu aj nové pracovné miesta. Máme veľké skúsenosti no a dúfam teda, že budeme môcť nasledovať tento príklad. Ďakujem kolega za vaše pripomienky kolega Kohliček, náš podpredseda. Ďakujem, ja bych chcel. Ďakujem pekne. Ja by som chcel, pán komisár, mať niekoľko poznámok. Tu som, pán predseda. Ak vám nevadí, že hovorím česky, povedzte, alebo ak vám vadíš, keď hovorím česky, môžem zvoliť aj iný jazyk. Chcem najprv skonštatovať, že je dôležité, aby sme zvýšili percento HDP, ktoré je venované na vedu a výskum. Najpokročilejšie štáty na svete dávajú na vedu a výskum minimálne 3 HDP. A ja chápem, že eh, máme rôzne sektory a veľmi ťažko to môžeme dosiahnuť, ale niektoré štáty majú špecifické možnosti, ako ste už povedali vo vašej správe. Máme tu tých 6 klastrov a je dôležité, aby v týchto klastroch neboli zapojené len veľké štáty, ale aby to bolo otvorené aj pre tie štáty, ktoré sú stredné a menšie. Pretože toto je veľmi dôležité, aby neboli či už malé podniky alebo malé štáty vylúčené z tohto najdôležitejšieho oboru. odboru. Druhá poznámka, Západná Afrika základný aplikát, aplikovaný výskum. E, samozrejme, v základnom aplikovanom systéme neurobíte veľa patentov, ale je zásadný, preto by sme sa dostali niekde ďalej. Čiže je potrebné nestracať zo zrateľa pri, tom, pri tej tvorbe klastrov, keď sa e, sústredíme skôr na ten aplikovaný výskum, aby sme ten základný výskum takisto posilnili. Pretože bez tohto o pár rokov sa bude hovoriť, čo ste v tom parlamente vlastne schválili Tretí, tretia poznámka. Atraktivita technickej práce. Európa bola známa viac ako 100 rokov tým, že exportovala technické myšlienky a vynikajúcich e, stredoškolákov a vysokoškolákov. V súčasnej dobe v mnohých e, či výrobných alebo výskumných sektoroch, e, zistujeme, že nemáme dostatok technicky vzdelaných ľudí. Klasický príklad je napríklad e, moja škola, kde som ja vyštudoval. Bolo nás 200 v ročníku. Dnes promuje 20 až 30 študentov v tých istých odboroch. Čiže čo môžeme urobiť preto, aby sme zvýšili atraktivitu technickej práce? A posledná poznámka pre budúcnosť nie len Európskej únie. Je potrebné zabezpečiť, aby sme dekarbonizovali ekonomiku, ale zároveň nemôžeme ísť metodou veľkého skoku. V tomto prípade je dôležité, aby v tých programoch, o ktorých sa tu hovorí, bol vodík od elektrolízy cez skladovanie, čiže vývoj ďalšej účinnosti elektrolízy, čiže skladovanie, tam sú napríklad hydridy a ďalšie koncepty, až po zlepšenie. Technické zlepšenie vodíkových článkov. Niečo sa prakticky síce robí, ale stále je to relatívne málo. Stále sa zabúda na to, že európske štruktúry prijali to, že do roku 2020 buď má byť 1% vodíku. Zatiaľ ten personál tam naozaj veľmi malý. Ďakujem pekne, ďakujem. Hovo- Jaromír, hovorí pán predseda. Pani Griffin posledná Naša posledná rečnička na zozname. Máte slovo. Ďakujem, ďakujem. Carlos, že ste opäť na výbore ITRE. Mali sme veľmi konštruktívny dialog s vami a vašim týmom, odkedy ste sa stali komisár. Chcem zopakovať pripomienky priateľa od zelených a aj pripomienky o Arbus a elektrifikácie. A tiež sa chcem poďakovať za vaše pripomienky pripomienky na poslednom výbore eh, ITRE o tom, že Brexit je vzájomne nevýhodný. Je kľúčové, aby sme naďalej investovali do výskuma, vývoja a inovácií, ak máme byť priekopníci v Európe v energetike, digitálnom rozvoji, tvorbe pracovných miest a, a raste budúcnosti. A ďakujem vám za vaše úsilia. Určite budete mať dobré výsledky v tomto ale je kľúčové, aby ste investovali do celého reťazca výroby vrátane šírenia a hodnotenia. Tradične sme sa príliš koncentrovali na výrobu a podľa mňa nie dostatočne na výskum a vývoj a na šírenie a hodnotenie. Chcem zopakovať pripomienky kolegov o rodových otázkach. Mohli by sme byť lepší a Možno, Carlos, mi dáte tú odpoveď, čo vláda e, Británii mi nedá, že aká bude úloha Spojeného kráľovstva v týchto témach. Ďakujem, madam. Dúfam, že budete mať e, jasné odpovede. A ďakujem všetkým kolegom za dobrú diskusiu. Viete, že máme málo času, takže musíme sa zorganizovať, aby sme skončili všetko s vyjednávaním do 8 mesiacov. To nie je ľahké, ale mali by sme byť na to pripravení. A teraz náš štruktúrálny dialog je veľmi dôležitý, pretože za 8 mesiacov máme všetko dokončiť v rámci diskusí s radou a s predsedníctvom, s rakúským. Pán komisár, máte slovo. Uh, uh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za všetky otázky a za všetky kontakty, ktoré sme mali doteraz. Ďakujem a budem sa snažiť uh, to prebrať systematicky najprv Christian Eller. Najprv tá otázka o rozpočte. A či som spokojný s tým výsledkom? Áno, som, ale či je to dosť, tak nie, len toľko máme, ale som rád, že parlament bojuje a viete, aké mám k tomu stanovisko, ale myslím, že dosiahnutý výsledok je dôležitý. A pýtali ste sa ma o potravinách a prírodných zdrojoch my sme zvýšili túto súčasť rozpočtu a predtým to bolo príliš málo. A keď e, sa pozrite na tie skupiny ako klíma, energia a mobilita, tam sa dali 50 miliard. A keď hovoríme, že ak je budúcnosť o digitálnom priemysle, dáme 15 miliard do e, tejto skupiny, alebo je to o klíme a energetike, tak myslím, že keď hovoríme o prírodných zdrojoch a o obehovom hospodárstve a o tom, čo budeme jesť v budúcnosti, tak to je naozaj všetko. Keď sa na to pozrieme, tak tam podľa mňa bol potrebný nárast v týchto častiach eh, programu. Teda som hrdý na tento nárast, lebo to ukazuje, naše ambície v Európskej komisie a potrebujeme vysvetliť tieto čísla. A vy ste tiež uviedli pripomienku k rozširovaniu a k vzdelaniu excelencie v rozpočte. A to sú dôležité témy na stole a bola to aj otázka princípu, aby sme zdvojnásobili túto súčasť programu to je podstatné pre tak veľa krajín a my to budeme mať na pamäti a musíme zdieľať a zvyšovať e, o tom povedomie a ďalej, čo sa týka cloudov, máte pravdu, že musíme prejsť od rečí po čili a tento vedecký cloud musí byť teraz realita a musím sa vrátiť k cestovnej mape Ďakujem za vaše pripomienky. Potom ste mali technickejšiu otázku o tejto téme strategického plánovania alebo programu. Chcem eh, jasne povedať, že táto myšlienka strategického plánovania už existovala a je to dôležité aby sme prešli od e, právnych e, dokumentov k pracovnému programu a strategickému plánovaniu. Musíme takto strategicky postupovať kvôli nášmu poslaniu, potom zadefinovať to poslanie v kritériách a ale beriem vaše pripomienky o strategickom plánovaní a my sme môžeme v budúcnosti jasnejšie hovoriť o tom, čo môže byť strategické plánovanie a čo nie. Ďalej k synergickým efektom. Ďakujem za pripomienky a znenie. Bude v programe štrukturálnych fondov a nebolo to v našom návrhu až v takejto podrobnosti, no je to v programoch štrukturálnych fondov, aby sme to tam mohli vidieť a preto som chcel vám povedať, lebo to nie je až také viditeľné a asi preto ste všimol Kristnaler, že to som popisoval niečo, čo nie je podrobne v našom návrhu, no je to v MFF a v štruktúrálnych e, programoch. Ďalej k rodovej otázke, ktorá tu odznela od Soledada Terezy. Naozaj si myslím, že vo veci rodovej otázky veľké rozhodnutie, ktoré musíme urobiť do budúcnosti je, že my vieme, že kde rodové politiky fungovali v severských štátoch a tieto rodové politiky hm, tlačili tie politiky a keď si dáme viac cieľov a potom musíme tlačiť väčší, väčšiu záťaž. A veľa ženských vedkýň prichádza do našich panelov a povedia, že sa cítia vítané, lebo v našich paneloch majú 40-50% žien a to je odlišné od to skúsenosti z ich štátov. Takže nemali by sme sa na seba pozerať príliš kriticky, lebo sme aj veľa dosiahli. No, chcem byť ambicioznejší, takže spoliehajte sa na mňa v tejto veci. A potom máme otázku od Soledad a ďalších. A Soledad odpoviem po portugalsky, po španielsky. Samozrejme, eh, je to zrejme, že som eh, spokojný eh, s tým, ale samozrejme ambícia mohla byť oveľa väčšia a dúfam, že aj tu v parlamente naši spojenci budú pokračovať v boji, aby krajiny pochopili, aké je veľmi potrebné zabezpečiť tento rozpočet a myslím si, že to číslo stojí len symbolickým číslom a keďže je symbolickým číslom, dúfam, že krajiny ho pochopia symbolizmus tohto čísla 100 Takisto aj pokiaľ ide o tie otázky e, o občianstve, myslím si, že toto je veľmi zásadné. A myslím si, že tie úlohy sú naozaj veľmi dôležité, pretože e, tieto vedecké misie môžu pomôcť eh, občanom eh, zabezpečiť to, že sa budú na tomto zúčastňovať, aby to pochopili. No, toto je moja obava a dúfam, eh, že budeme môcť aj v budúcnosti sa tomu venovať, a zamyslieť sa nad tým, ako to budeme môcť lepšie vysvetliť a toto budú práve našou úlohou. Pokiaľ ide o ten pilier 1 a ten náraz, to na to si sa pýtala, keď sa pozrieš na všetky linky, všetky rozpočtové linky a keď povieš, ktorá e, je tá rozpočtová linka, ktorá je najväčšia zo všetkých. A keď sa pozrieš na všetky, e, tak tá najväčšia je European Research Council. Čiže naozaj sme na, e, o, veľmi obozretne s tým pracovali, aby najväčšia suma v rámci celého programu bola práve vydelená na tento prvý pilier. Ale ako som to povedal už na začiatku, je veľmi ťažké toto všetko vyberať, avšak to, že European Research Council sme dali ako najväčšiu prioritu a dostal najviac finančných zdrojov, tak to je myslím, že odbeťou. A pokiaľ ide o sociálne výzvy, myslím si, že sociálna výzva, a to je veľmi dôležitá otázka, keď sa pozrieš na náš vašu reakciu detailne vidí, že, má, že máme tu všetky tie intervenčné linky, intervenčné časti, napríklad e, demokracia, ako sa pozrieť do budúcnosti a sociálna um, demokracie, ako ju brániť a ako zabezpečiť čo najviac programov v rámci tohto, potom pokiaľ ide o kultúrne dedictvo, uh, e, e, všetky tie nešťastia, sociálna odolnosť, toto všetko je veľmi dobre definované a je malo by to byť súčasťou celého programu. Sme si vedomi toho, že táto časť sociálnych víziev bola zadefinovaná a teraz prechádzam do angličtiny, ale myslím si, že na záver e, stredné a malé podniky European Innovation Council, to je práve to, čo chceme zabezpečiť pre stredné a malé podniky, kde bude celá časť venovaná práve nástrojom stredných a malých podnikov. Samozrejme, že toto nevypustíme, bude to zlepšené. Tak, ako to bolo aj predtým, toto všetko bude vylepšené. Dobre. Dávajú na mňa istý tlak, no ja sa budem snažiť e, ku každému rýchlo vyjadriť a potom môžem bilaterálne s vami hovoriť. Pán Toženovský sa spýtal o rizikovom kapitále a myslím, že to je dôležité a viete, že som veľký obhajca mm, rizikového kapitálu a zvyšovania a fondov na zakladanie. To je dôležité. Teda jedno verejné euro, tri súkromné euro, takže za každé euro, ktoré tam dáme. A máme 3 eurá zo súkromnej sféry, teraz máme výber manažerov, správcov a podpísal som prvé podujatie s prvým manažerom. Teda majú teraz e, uvoľniť prvé súkromné prostriedky. Bol som v Prahe pred pár dňami a bol som tiež veľmi vzrušený. A bol som nadšený s tým, akým som tam videl podnikateľov. Potom pani Verinka, ste sa ma pýtali veľmi um, podrobnú otázku o Pathfinder Accelerator, urobím niečo v RC a nerozdelíme to tak, že bude to z dola nahor, ale ak sa pozrite na to, že FedOpen je časť Pathfinder, tak môže mať približovanie a potom malé ostredné podniky môžu mať urychlené konanie cez Accelerator. A potom mám pána Lunde, ktorý sa spýtal pár otázok a ako klimatickým otázkam my zachováme ten cieľ. Nie je to tak, že by cieľ um, mizol, je ten cieľ tam. Otázka vaša bola, že čo sa deje, prečo jasne nedosahujeme ten cieľ. Boli tu rôzne pripomienky, ale ide o to, že veľa je tu z nášho výskumu z dola nahor, ktorý sa nezapočítal. Takže napríklad projekty RC, ktoré prispievali ku klimatickým krokom, tak ste ich e, nenašli tam zahrnuté, lebo boli z dola nahor. A my sme museli sa viac snažiť a my urobíme zabezpečovacie opatrenia, pretože chceme, aby sme sa snažili Snažíme sa byť eh, milí, ale potom ste hovorili o rade. Dúfam, že môžem od vás získať podporu, aby som tlačil na ostatných. Potom pán Silikiotis sa pýtal o prenose zo súkromnej sféry do podnikovej sféry a akademickej a preto otvorená veda, otvorené údaje, otvorený prístup ku všetkému, čo je verejné. Ľudia, ktorí majú k tomu prístup, to nie len pre súkromný sektor. Potom ste hovorili, že ste proti vojenskej strane. To nie je súčasť našej diskusie, pretože Horizont Európa je civilný, nevojenský a preto vás môžem uistiť, že budeme taký jak v minulosti sme boli. A chcem vás o tom uspečiť že potom hovoríte o e, štátoch a veda musí premostovať konflikty aj v ťažkých časoch. Most, ktorý môžete mať s nejakým štátom, bez ohľadu na to, s ktorým, tak tento most je dôležitý. Je ďalej pani Kapel. Ďakujem za vašu neustalú podporu a za vaše slova. Myslím, že synergický efekt, ako ste spomenuli, je veľmi dôležitý pre budúcnosť, lebo nakoniec budeme musieť mať štrukturálne fondy aj Horizont Európa, ktorý bude fungovať a to nielen o výskume a hovorili ste aj o 20-percentnom cieli, ktorý nie je v tento návrhu, ale keď sa pozrite na naše záznamy, my sme boli nad e, týmto cieľom 20% pre malé a stredné podniky, takže neviem, či to zachováme, no musíme dať vhodný cieľ, takže dobre ste si to zaznamenali. No úplne povediac, podľa mňa to nepotrebujeme. A Pán Eduard Marda. Vy ste sa ma spýtali na jeden bod, eh, ktorý sa týkal eh, úlohy misií. To neviem eh, presne povedať po francúzsky, ako by to malo správne byť. Ide o batériu, to je presne to. Ak chceme v Európe mať také misie, ktoré by jasne povedali, že Európania budú hrdí na to, že vytvorili sme prvú batériu, ktorú Eh, nám eh, niekto bude chcieť ukradnúť, alebo takú, také auto sme by hm, vynašli, ktoré nebude eh, žiadne emisie CO2 vypúšťať do ovzdušia, tak na to, to budem rád. Preto sa mi páčil práve ten príklad batérie. Viete, že 10 miliónov sme tam vypustili a v našich diskusiách nebudem strácať zo zreteľa túto myšlienku. Je to má takéto misie. Je to naozaj veľmi dobrý nápad. A potom tu bol pán Marias, ktorý eh, povedal veľmi zaujímavú vec, že by sme mali postupovať recipročne a namiesto toho, aby sme sa snažili chrániť všetko, samozrejme musíme chrániť občanov, ale najlepší spôsob, ako chrániť občanov je, ak žiadame reciprocitu s týmito krajinami. Čiže my eh, sa snažíme byť eh, recipročný v tom, že ak e, mi niekto niečo neurobí, tak s ním nebudem ďalej riešiť niečo v tejto oblasti. A ja požadujem reciprocitu a myslím, že tu sa navzájom pochopíme. A potom tu mám pána Kohlíčka, ktorému chcem veľmi pekne poďakovať. Bol som v Prahe ani nie tak dávno. Hovorili ste o rôznych záležitostiach, napríklad technické, odborné profesie. Ja chcem spomenúť jednu vec, ktorá bola dôležitá. Nebudem opakovať všetko, čo ste povedali, hoci to bolo veľmi dôležité. Teda chcem hovoriť, ako zvýšiť atraktivitu technických profesí pre študentov. A tu treba ukázať, že tieto technické profesie sú pre deti dôležité, pretože ovplyvňujú ich život dnes a e, napríklad e, keď si uvedomia, že ich obklopuje digitálny svet, tak ten práve umožňujú tieto technické profesie. Je treba vliať do toho nejakú zábavu a zatraktívniť takéto profesie pre mladých, pre deti. Takže by bolo naozaj dobre pracovať na tom, aby tieto odbory sa jednoducho začali naplňať. A Tereza, záverom nemôžem samozrejme eh, odpovedať v mene britskej vlády, len poviem, že teraz je už na veľmi jasný návrh. My sme otvorili dvere. Dvere sú teda otvorené. No, to je v tomto návrhu veľmi jasne eh, vyjadrené a ja teraz čakám na reakciu Spojeného kráľovstva, pretože si myslím, že my eh, hladíme smerom k asociáciám tretich krajín a to už bolo povedané. Takto by sme mohli pracovať aj v budúcnosti, teda e, nejaká nejak zmluva asociácií s tretou krajinou. Prepačte, že som prekročil svoj čas. E, pán predseda, nie, bolo to vynikajúce, hovorí pán Buzek, odpovedali ste veľmi presne. E, ja ďakujem za túto ochotu spolupracovať a odpovedať. My sme pripravení na veľmi tvrdú prácu a mali by sme Mali by sme eh, túto vec uzavrieť čo najskôr. Takže ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Uh, uh, dámy a páni, drahé kolegyne, kolegovia, priatelia, vidíte, že uh, skačme s témy na tému. Drahé kolegyňa, kolegovia, ak by niekto chcel teraz opustiť sálu, čo samozrejme by nebolo veľmi slušné, ale Poprosím vás, aby ste to robili čo najskôr. S nemilo to, že to musím takto povedať, lebo by sme naozaj chceli začať. Nemáme veľa času. Drahé, drahé priatelia, e, dostávame sa k bodu 7 na našom programe výmenu názorov s, pánov, s pani Mario Gabrieli, ktorá je Európskou komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Ide znova o súčasť štrukturovaného dialogu o novoprijatých legislatívnych programoch eh, viacročného finančného rámca. Vieme, aké je to dôležité. Nemám veľa času. Mm, digitálny program, digitálna časť eh, Connecting Europe Facility, nástroja Connecting Europe, tak sa to nazýva. Digitál, digitálna časť a digitálny program. To je najdôležitejšia časť pre nás. Eh, samozrejme je možné otvoriť diskusiu aj pre iné veci, ale chcem povedať, že naozaj nemáme veľa času, takže, drahí priatelia, poprosím vás, aby ste hovorili stručne. A ja teraz e, poprosím pani komisárku, aby vystúpila s nejakým úvodným e, vystúpením. Ďakujem pekne, pán predseda, drahí členovia Európskeho parlamentu. Ďakujem opätovne e, za to, že sme mohli mať takúto výmenu názorov, ktorá nám umožní, aké je veľmi dôležité, aby sme pracovali ruka v ruke Európska komisia, Európsky parlament, obzvlášť výbor ITRE. Takže ja začnem s tým, že v súčasnosti je veľmi dôležitá doba, pretože prijímame rozhodujúce záväzky na nasledujúce desaťročia pre EÚ e a ak sa rozhodne dohodneme o viacročnom finančnom rámci. Zároveň eh, sme dosť obmedzovaní. To neznamená, že táto rozhodnutie nás neprivedie k dôležitým rozhodnutiam pre Európu. A preto sme navrhli moderný rozpočet, ktorý stanovuje tie priority Európskej únie v tomto rozpočte. Digitálna oblasť má veľmi dôležité zastúpenie, posilnené zastúpenie eh, E, bolo to navyšené finančné prostriedky a opätovne je to koherentné a strategické, aby sme mohli naliehovo reagovať na tie potreby investovania práve v tejto oblasti, ktoré sú výpuklé. Táto digitálna oblasť sa týka všetky členské štáty, všetky územia Európskej únie, pretože len a len cez spoločný prístup budeme môcť zabezpečiť to, aby Európska únia bola konkurenciaschopnejšia a silnejšia. Toto však sa nebude možné zabezpečiť bez podpory Európskeho parlamentu. A toto je tak, preto aj veľká výzva eh, o podporu Eh, s ktorou sa na vás obraciam. Dovolte mi, aby som vás eh, s vami mohla podeliť o víziu, čo by sme mali v EÚ robiť, aby sme mohli zabezpečiť transformáciu a teda aj zmenu spoločnosti na digitálnu spoločnosť. Ide o úsilie, eh, ktorej dôležitosť chápeme ešte Naviac aj v kontexte Brexitu je to preto potrebné, že bez kľúčových investícií Európska únia a naši spoluobčania môžu prísť oveľa. Začnem najprv s tým, že budem hovoriť o podpore pre digitálnu oblasť. Podpora pre digitálnu oblasť v rámci viacročného finančného rámca, ktoré nás čaká, predstavuje štyri uh, základné prvky. Poprvé ide o nový program uh, Digitálna Európa, financovanie vedu a výskumu uh, v rámci Horizontu 2020. Môj kolega Carlos vám práve o tom poreferoval, bola tu bohatá diskusia a potom je tu digitalizácia a prepojenie EU a potom média, kreatívna Európa Takže najprv Digital Europe Program. Ja som naozaj veľmi pyšná na to, že môžem zdôrazniť, že poprvýkrát v takomto rozpočte EÚ my navrhujeme taký program, ktorý by sa mal zacieliť na podporenie excelentnosti ako aj leadershipu Európy v e, transformovaní na digitálnu spoločnosť. Európa potrebuje investície do našich strategických kapacít pre e, konkurenciaschopnosť, pre silnejšiu konkurenciaschopnosť, preto aby z toho mali užitok všetci. Tieto investície v žiadnom prípade nebudú zdvojením toho, čo robíme v oblasti vedy a výskumu ani zdvojením tých aktivít, ktoré sme už začali, pokiaľ ide o štrukturálne fondy. E, základným dôvodom pre presadzovanie tohto programu je nasledovné. Je potrebné zabezpečiť zásadný, di, zásadný digitálny priemysel a preto je naozaj naliehavé, aby sme investovali do vhodných eh, investícií, ktoré by išli alebo ktoré by boli v prospech občanov. Eh, keďže potrebujeme rýchlo konať, eh, preto aj tieto investície by mali ísť z európskeho rozpočtu. Keď si kladete túto otázku, moja odpoveď je následovná. V súčasnosti vieme, že sila trhu nie je schopná samotne iniciovať e, potrebné investície. A vzhľadom na to, že takéto investície chceme zabezpečiť do širokého e, sektoru v rámci hospodárstva, nie je to možné bez európskeho rozpočtu zabezpečiť. A preto európsky rozpočet práve tieto nedostatky na trhu vie zalepiť, aby sme mali dostatočnú úroveň investícií v digitálnej oblasti. My to vieme konkurenčné štáty, ako sú USA alebo Čína, sa rozhodli masívne investovať do tohto sektoru. USA neboli schopné samotné Eh, alebo pardon, naše členské štáty by nemohli takto zareagovať a byť konkurencieschopní na svetovom meritku. Ak chceme 9 miliard eur zabezpečiť do digitálnej oblasti, toto je veľké úsilie v rámci súčasného rozpočtového kontextu, avšak to neznamená, že to bude nižšie ako rozpočet našich konkurentov, pretože keby sme to eh, znížili, tak toto by bol naozaj bolo naozaj veľké riziko, že sa nám nepodarí túto našu konkurencieschopnosť zabezpečiť. Ja mám dôveru v naše kapacity, v naše schopnosti, že budeme viec to maximálne využiť. Využiť tak, aby to malo čo najpozitívnejšie dopady a do, e, pozitívne signály, pretože tento rozpočet v rámci aj verejno-súkromných partnerstiev na národnej úrovni môže byť veľmi efektívny. Toto posilní ešte aj strategické kapacity EÚ e, v takých technologických oblastiach, ktoré sú kľúčové a rozšíri tiež aj e, šírenie ako aj pomoc v verejnom a súkromnom sektore e, prinesie rozhodujúcu podporu pre budúcnosť, kon, budúcu konkurencieschopnosť a európsky leadership v piatich základných oblastiach. A konkrétne ide o Eh, vysoko výkonné kalkulácie, eh, bezpečnosť v digitálnej oblasti a takisto šírenie a lepšie využívanie eh, digitálnych kapacít, ako aj interoperabilita. My máme jasné predstavy o tom, aké výsledky môžeme vďaka tomu dosiahnuť, ako môžeme využívať umelú inteligenciu, pretože ona sama nám môže zabezpečiť oveľa vyššie, väčšie navýšenie našej konkurencieschopnosti, ale my ako Európania chceme zohrať dôležitú úlohu aj na európskej oblasti. To isté znamená to isté chceme zabezpečiť aj v oblasti bezpečnosti, v počítačovej oblasti, aby do konca viacročného finančného rámca toto všetko bolo ukončené. A takisto, pokiaľ ide o digitálne programy, toto nám umožní rozvíjať digitálne kompetencie a ich čo najširšie využitie pre jednotlivé činnosti. Chceme urobiť všetko preto, aby Európska únia napomohla eh, inovačným podnikom pri alternatívnych riešeniach. Druhý bod podpory v digitálnej oblasti v rámci rozpočtu EÚ, program a veda a výskum Horizont Európa zohrá zásadnú úlohu, čo by malo predstavovať 16 miliard eur. Je to ten potrebný signál, ktorý sme čakali na to, aby naši vedcovia, naši výskumníci, naši inovátori mohli naďalej pokračovať vo svojej práci, aby naďalej boli lídrami v oblasti digitálnej inovácie. Eh, Horizont Európa nám zabezpečí dostatočnú podporu pre vedu a výskum, pre eh, no, eh, inovatívne technológie, aby sme mohli zareagovať na tie výzvy, ktorým čelíme v oblasti e, tak digitálneho sektoru, ako aj digitálneho priemyslu, aby sme mohli vytvárať generované e, umelé inteligencie alebo ďalšie produkty, aby sme mohli v oblasti reziliencia takisto počítačovej bezpečnosti byť efektívni. Toto je veľmi dôležitá téma. V oblasti otvorenej vedy e, s podporou elektronických infraštruktúr alebo v oblasti inovácií, aby sme mohli podporiť a zintenzívniť revolučné inovácie. Toto všetko sú len niektoré z cieľov, ktoré sme si stanovili. Pokiaľ ide o e, kolektivity, mechanizmy, digitálnej oblasti. Toto predstavuje ďalšiu oblasť, samozrejme prostredníctvom nového komunikačného elektronického kódu. Tu chcem ešte raz poďakovať pánovi podpredsedovi Bužekovi a takisto aj spravodajcovi eh, a ďalším tieňovým spravodajcom za eh, ten signál, ktorý sme vyslali aby sme mohli mať oveľa viacej súkromných investícií pre zabezpečenie interkonektivity eh, v rámci EÚ, takisto aj za vašu vynikajúcu spoluprácu. Pokiaľ ide o investície, veľmi dobre vieme, že časť investícií ak chceme dosiahnuť naše cieľy do roku 20, eh, cieľov do roku 2025, potrebujeme 150 miliard eur naviac a preto dúfame, že európsky rozpočet môže tuto zohrať svoju dôležitú úlohu a to obzvlášť v oblasti cezhraničnej a takisto aj v oblasti, kde trh zaostáva. A preto našim návrhom by bolo vytvoriť tento digitálny set, ktorý by sa zameral len na interkonektivitu, čiže na fyzické infraštruktúry pre vysokorýchlostné ciele, ktoré by zabezpečili práve podporu týmto inovatívnym technológiám. Európske podniky a modernizácia sektoru tak ako je napríklad oblasti dopravy, energie, zdravotníctva, verejných služieb a tak ďalej. Toto všetko sú tributári práve tej našich e, jednotlivých aktivít, e, ktorí by mohli ukázať, aký sme e, dôveryhodní, akú kvalitu a kvantitu vieme zabezpečiť. Pokiaľ ide o elektronické vysokokapacitné siete, toto neustále narasta a tiež nový mechanizmus pre interkonexiu v Európe by mal logicky zdôrazniť práve infraštruktúru tohto vzájomného prepojenia. A preto našim návrhom bolo zabezpečiť rozpočet vo výške 3 miliardy eur, ktorý by podporil nové programy cezhraničného charakteru, ako napríklad vytvorenie cezhraničného koridoru 5G alebo Wi-Fi for you alebo ďalšie programy, ktoré by mali 6 eh, gigabitové prepojenia a ktoré by eh, boli využívané v nemocniciach alebo v školách. Eh, tento digitálny set umožní aj zabezpečenie lepšieho pripojenia v rámci jednotlivých domácností a v rámci programu Invest in You, kde štrukturálne fondy môžu byť využité, ktoré by mali zabezpečiť oveľa ambicioznejšie príspetie práve pre takýchto pre takúto infraštruktúru. Ďalšou oblasťou podpory je mediálne odvetvie Kreatívna Európa ktorá sa chce zacieliť na konkurencieschopnosť nášho audiovizuálneho sektora. Tento sektor má mm, a môže čo najviac využívať špičkovú e, audiovizuálnu e, digitálnu technológiu pre posilnenie tak kultúrnych vzťahov, kultúrnych prepojení v rámci EÚ, ako aj pre šírenie základných hodnot, základných e, spoločných hodnot v rámci EÚ, ako aj v tretich krajinách. Takže tieto štyri prvky sú základom tohto nového prístupu. Pokiaľ ide o investície e, do digitálneho priestoru do roku 2028, aby to bolo však solidné, aby naozaj toto mohlo doniesť e, alebo byť završené úspechom. Musíme sa snažiť to podporiť. Ja rátam s vašou pomocou, s vašou podporou, aby Európska únia získala to svoje prvé miesto, ktoré si zaslúži, aby mohla modernizovať svoje hospodárstvo a aby mohla digitálnu oblasť dosiahnuť alebo dotiahnuť do všetkých eh, oblastí. Teraz samozrejme zostávam vám k dispozícii, budem sa snažiť vypočuť si všetky vaše názory, otázky a budem sa snažiť na ne zareagovať. Ďakujem pekne. Ja ďakujem vám, vážená pani komisárka, za vaše vyjadrenie, za veľmi jasné e, vystúpenie. Nemám veľa času na obidva programy, Digitálna Európa a nástroj Connecting Europe. My e, sa cítime zodpovední za oba digitálna časť e, nástroja Connecting Europe, tá tam patrí tiež. No a teraz by som chcel otvoriť diskusiu, pričom spravodajkňou je pani Angelika Melina teda je spravodajkňou za program Digitálna Európa. Ďakujem veľmi pekne, pani pán predseda, pani komisárka, ďakujem za vašu prezentáciu, za to, že ste prišli. Ako spravodajkňa za program Digital Europe by som chcela privítať návrh komisie a chcela by som ho popísať ako veľmi pozitívny záväzok e, riešenia akéhosi strate, akési stratenej hybnosti Európy v tejto digitálnej oblasti za poslednú dekádu Tiež chcem poďakovať e, útvarom komisie za to, že preukázali svoju ochotu spolupracovať od e, publikovania tohto návrhu a ja som si istá, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme komunikovať veľmi efektívne a že sa nám podarí pracovať veľmi účinne. Program e, s financovaním 9,2 miliardy eur, ktorý začne o 3 roky. No, e, na Európsky parlament sa kladie veľký tlak a vzhľadom rôznym stretnutiam na odbornej úrovni medzi parlamentom a komisiou. My sa snažíme e, urobiť svoju časť práce čo najskôr. A pod záštitou nadchádzajúceho rakúskeho predsedníctva, ktoré už digitálnu agendu zaradilo medzi svoje priority, e, na nasledujúcich 6 mesiacov sa zdá, že táto práca sa podarí. A tu by sme radi vyjadrili svoj názor na možnosť e, urýchliť toto konanie do 28. júna. A dúfame, že komisia vytvorí dobrú spoluprácu s radou a že budúce medziinštitucionálne rokovania budú prebiehať včasným a kooperatívnym spôsobom. My, ako už bolo e, zdôraznené našim predsedom, ako zákonodý orgán máme povinnosť e, túto úlohu e, riešiť maximálne, aby sme investorom dali predvídateľný scenár a aby sme zabezpečili aj kontinuitu finančnej podpory pre výskumníkov, študentov aj pracovníkov v rôznych týchto oblastiach. Ďakujem za vytvorenie dialógu s komisiou. A e, my sme už vyriešili niekoľko otvorených otázok vďaka tomuto dialógu. E, zostáva ich ešte pár, ale keďže sa nepodarilo vyriešiť všetky otázky, je výzvou získať prehľad v praktickom fungovaní synergii medzi jednotlivými programami e, alebo priamým priamou správou z pohľadu vašich agentúr. A to by som chcel spomenúť, chcel spomenúť niekoľko elementov. V prvom rade supercomputing, superpočítače. Toto je vec, ktorú treba vyriešiť bez e, váhania. 10 najvýkonnejších e, e, počítačových zariadení na svete v roku 2017 sa nenachádzalo v Európe, teda ani jedno z nich. A um, pritom v inej oblasti 9 naj, najvýkonnejších systémov je v Británii, ktoré budúcnosť vzhľadom k Európe treba ešte určiť. Potom je tu otázka súkromných investorov. My máme na stole návrh týkajúci sa spoločného európskeho podniku. Ako právnej formy toto je návrh, ktorý vyšiel pred digitálnym programom na to, aby sme zabezpečili synergiu medzi piliermi a koordináciu medzi jednotlivými agentúrami, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Je možné očakávať dohodu o spoločnom podniku? Toto je prvá otázka týkajúca sa tej oblasti superpočítačov. Potom um, ďalšia obava alebo výhrada, otázka kybernetickej bezpečnosti vzhľadom k tomu, že tento nový orgán by mal eh, zodpovedať za túto oblasť. Viete, pani komisárka, už teraz eh, určiť nejaký indikatívny rámec, časový rámec tohto návrhu a možné úlohy ENISY v vo vzťahu k tomuto novému orgánu. Po tretie, umelá inteligencia. Umelá inteligencia je už teraz kľúčovým elementom v predchádzajúcom pracovnom programe eh, pre výskum a vývoj eh, v oblasti robotiky. A tu je, jadro, tu je kľúčový element eh, komponent súkromných investícií a zabezpečenie verejno-súkromných partnerstiev a zvýšenie podielu um, špičkových výskumných inštitúcií v oblasti umelej inteligencie, ktoré by boli v Európe. A tu treba spomenúť to, že umelá inteligencia je pripravená pre podnikateľské odvetvie. Veľké firmy, veľké firmy majú množstvo patentov, rozvíjajú technológie, ale samotné podniky zatiaľ na túto technológiu nie sú pripravené. Problém s využívaním prínosu, ktorý umelá inteligencia ponúka, e, je, že e, náklady na testovanie aplikácií sú o mnoho vyššie pre malé firmy a preto vítame vytvorenie siete tzv. digitálnych centier, digital hubs, ktoré by umožňovali, aby malé, stredne veľké firmy e, dokázali využívať takéto e, riešenia na báze umelej inteligencie. Pokiaľ ide o oznámenie o umelej inteligencii, ktoré bolo publikované v apríli a o investícii, prislúbené investícii vo výške 1,5 miliardy do eh, AI, teda do umelej inteligencie v rámci Horizontu Európa. Toto bolo ohlásené a tu komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, ako sme sa dozvedeli, koordinovaným spôsobom. Ešte stále hovoríme o oblasti umelej inteligencie. Toto je vec, ktorá by sa mala uzavrieť do konca roka. A komisia navrhuje vytvorenie nového eh, inovačného centra, alebo teda Innovation Hub, E, špecificky pre túto oblasť. Kedy e, program Digitálna Európa sa rozbehne v roku 2021, tieto už existujúce centrá, teda hubs, e, budú ako si obohatené o tieto nové aktivity a bude ich činnosť rozšírená o nové ciele, osobitne v oblasti horizontu, alebo teda oblasti pokročilých digitálnych zručností. Toto je asi jadro tejto mojej otázky. A na záver, program Digitálna Európa, ten, tento program by mal katalizovať eh, súkromné investície do tejto oblasti, aby sa maximalizovali maximálne účinok vynaložených investícií spoločných peňazí, teda európskych peňazí. Tu ide o maximalizáciu um, maximalizáciu účinku a nechceli by sme, aby sme vytlačili súkromné investície úplne e, investíciami európskymi a otázkou je, e, čo v prípade projektov, kde, ovla- kde to ovláda niekto z tretej krajiny. E, tu hovorím o treťom cieli kybernetickej bezpečnosti a my budeme musieť zohľadniť akýsi neznámy koniec Británie, alebo teda nie koniec, ale budúcnosť vzhľadom k Európe, tak je treba posúdiť to, akú zodpovednosť budú niesť z hľadiska dosahovania cieľov kybernetickej bezpečnosti tretie krajiny a subjekty, ktoré v nich sídlia, tak aby sme zaručili. Eh, ešte raz teda vítam návrh komisia, teším sa na eh, plodnú spoluprácu aj s mojimi teňovými eh, spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne, prerušuje predsedajúci pani spravodajkňa za vaše vystúpenie. Teraz zástupcovia politických skupín, pán Paul Rubik. Chcem sa zablahoželať komisárke. Je to rozhodujúca téma pre budúcnosť a keď sa nám to podarí, aby digitálny eh, vnútorný trh naozaj bol digitálny vnútorný trh, tak sme vyhrali. Nebude to jednoduché. Komisárka správne povedala, že eh, trhové eh, sily v mnohých oblastiach zlyhali a stále zlyhali, pretože politika umožnila veľa oligopolov v členských štátoch a tieto potom e, túto prácu viac či menej riadia. Vidíme, že telekomy vlastne aj silne stratili v oblasti Wi-Fi a našťastie táto konkurencia v telekomunikácii sa silno posilnila, to je dôležité. A teraz ide o to, aby sme urobili čo najviac z hľadiska Sea Options, aby sme mali tzv. pilot strategy, pretože v digitálnom vnútornom trhu sú, je poznanie a sila poznania rozhodujúce a v silách sa reálny svet e, zobrazuje. A mne ide o to, aby sme zabezpečili digitálnu totožnosť, to sa teraz robí SIM kartou, možno aj e-mail adresou, no je to aktuálne pre túto dobu, aby sme zabezpečili totožnosť e, len e, SIM kartou alebo e mailov adresou. Nemali by sme e, vymyslieť také digitálne platformy, ktoré aj v realite, aj vo virtuálnom svete zabezpečili našu totožnosť. Čo sa správne otvorilo, bola okrem Silo väčšinosti tá aj tá pipe činnosť teda od e, činnosti povolovania, konania na povolovanie, toto zohrá dôležitú úlohu. Moja otázka je, že ako bude vyzerať horizontálna spolupráca medzi BEREK, Hacer ENISA a všetkými ďalšími agentúrami. Je to analytika a komunikácie medzi agentúrami. Už sme sa trovým eh, učením poučili, že kto všetko nekomunikuje a je nutné, aby sme široké eh, priestory komunikácie správne detekovali, aby sme v našich inštitúciách, agentúrach aj v členských štátoch riadne spolupracovali. A táto komunikácia Európy je centrálna výzva, podľa mňa. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, pán kolega Zoriňo za SAD, tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel eh, poďakovať komisii, pani komisárke za digitálny program. Jeho rozsah umožní veľkú mobilizáciu, takže to veľká príležitosť pre Európu. Je to možnosť eh, nenechať sa vytlačiť do nejakej úlohy štatistu v tomto globálnom odvetví. Ja chcem povedať, že Rada, Komisia a Parlament, e, každé, každá z týchto inštitúcií navrhuje špecifickú reakciu na problémy našich občanov a ja sa zameriam na jednu vec, a to dôveru. E, my e, hovoríme o, invest- alebo teda obálke 9,2 miliardy eur, ale je dôležité, pani komisárka, aby občianská spoločnosť, s ktorou musíme pracovať, nám dôverovala. Toto e, ma privádza e, k programu Wi-Fi for You. A ja dúfam, že na júlovom zasadnutí parlamentu v Štrásburgu prídete na rozpravu o tejto záležitosti a budeme sa o tom môcť porozprávať, lebo e, táto záležitosť je pomerne citlivá a my musíme nájsť riešenie týchto problémov. A ja e, to vidím podobne ako pri článku 8. My nevieme nájsť spôsob, aby sme zabezpečili kontinuitu programu Wi-Fi for You e, s peniazmi, ktoré máme, e, tých 25 miliónov eur, tak jednoducho nedokážeme kontaktovať všetky miestne orgány, ktoré sa chcú do toho zapojiť a my potrebujeme zabezpečiť, aby aj ostatní, ktorí sa napríklad nedostali do prvého programu, boli zaradení do nového bohu. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme to urobili, pani komisárka, lebo tu ide o dôveru ľudí. Čím e, hĺbšia táto dôvera bude, tým viac peniazí sa nám môže podariť investovať. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Teraz pán Tošenovský v mene frakcie e, konzervatívcov a reformátorov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tu chcel privítať pani komisárku u nás na výbore. Ja som rád, že ten program, tak ako ho predstavila, môžem povedať, zodpovedá, respektíve splňa eh, predstavy tak moje, ako aj iných, o tom, ako sa pohybovať, ako rozdeliť tú digitálnu agendu. Takže ja som veľmi rád, že je to takto navrhnuté. Možno by som poskytol jedno upozornenie, nejakú skúsenosť. Ja som v tom predchádzajúcom období alebo v tom finančnom rámci bol spravodajcom pre ten digitálny internetový CEF, kde sme tiež stále hovorili o vysokorýchlostnom internete a v určitej fáze sa z neho stal teda stále sa z toho uberalo, uberalo, stále sa zmenšovali tie kritériá. To tento smerovanie nebolo veľmi jasné a my sme po pol roku rokovaní nad týmto legislatívnym materiálom um, teda pol roka trvala len diskusia, ale po 4 rokoch ten výsledok nie je celkom jasný. Takže ja by som chcel povedať, že vysokorýchlostný internet, ten je určite veľkou témou pre Európu, mal by mať e, podporu, o ktorej hovoríte, ale domnievam sa, že je potrebné tomu dať e, veľmi jasný smer, ktorým by sa mal uberať. Ja veľmi podporujem ale teraz som tieňovým spravodajcom pre problematiku superpočítačov a tu Vidím jedno úskalie, a to znova zo svojej skúsenosti predsedu správnej rady e, veľkého podniku pre superpočítače v Českej republike pohybuje sa niekde v tej stovke superpočítačov na svete. A tu je potrebné E, sa pozrieť na systém výberových konaní, pretože toto bude zariadenie, teda my vyberáme systém, to bude systém, ktorý sa bude stavať e, z dielov, ktoré sa ešte len dostanú do vývoja. Toto je veľké úzke, veľký problém, tak na európskej úrovni, ako e, aj na úrovni členských štátov. Za verejné prostriedky takéto zariadenie vybrať um, pretože tuto musíme nájsť nejaký spôsob, lebo ani 7 rokov nebude stačiť na to v tom, v tom existujúcom mechanizmu. Mám jednu takú otázku a to sa viaže k tomu, čo ste povedali vy, ten kódex. Ten otvoril e, skutočne legislatívny priestor pre e, telekomunikačné prostredie, ale vieme, že bez súkromných investorov, bez naozaj masívnych investícií do súkromnej sféry sa na to nepodarí. Um, otázka, ako to rozhýbať. My o tom často hovoríme, ale um, ten, ten hlavný úder sa nám ako si zasadiť nedarí. Takže ešte raz ďakujem a verím, že tento program, pro, program sa vám podarí v čo najskoršej fáze schváliť. Ďakujem veľmi pekne Evženovi, pán Dalunde v mene Zelených, hovorí pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, pani komisárka. Zdá sa, že váš, komisa, e, váš program je e, celkom kompletná cestovná mapa. E, ale ja mám k tomu niekoľko pripomienok. Mne sa zdá, že supercomputing a tá ostatné technologické záležitosti sa dostávajú do prvej línie a zručnosti a ľudský potenciál až do druhej. A otázka je, ako Eh, budovať tieto superpočítačové systémy, ak ešte stále máme biele miesta na mape konektivity v Európe a prepojenia chýbajú. Toto je veľmi dôležité eh, z hľadiska eh, to, tej priepasti v znalostiach a v schopnostiach. A tu je potrebná adekvátna podpora, podpora pre, navrhovanie, pre, pre budovanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí na pripojenie, aby sme eliminovali tzv. tzv. digitálnu priepasť. Toto by bol celkom dobrý za, pr- prvotný krok. Ďalej, my učíme deti, ako zapnúť počítač, napísať e, dokument alebo pristúpať k internetu, ale učíme ich, ako rozlišovať medzi informáciami a dezinformáciami, čo je čoraz dôležitejšie e, aj na európskej úrovni. E, myslíte si, že to riešite dostatočne? Ďalej, hovorí sa o zákone o kybernetickej bezpečnosti, ale zdroje, ktoré sú pridelené agentúre, sú nedostatočné a zdvojnásobne rozpočtu je len matematickou hrou, pokiaľ nezdvojnásobíme, alebo to, teda pokiaľ zdvojnásobujeme čiastku blízku nule. A mm, ja e, sa domnievam, že dnes e, sa útoky používajú proti európskym očom a tomu treba zabrániť. E, heknutelná ekonomika a spoločnosť toto nie je možnosť a mali by sme sa snažiť o viac. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, kolegyňa Barbara Kapla, teraz vás poprosím, aby ste hovorili menom ENF. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Blahoželám, že vy ste prvá digitálna komisárka, ktorá má vlastnú programovú líniu a eh, je to dôležité a treba to brať na eh, vážne. Máte k dispozícii celé 2 miliarda eur Eh, eura a eh, z toho 80% eh, sa prípada na tri oblasti superkomputer, superpočítač, umelá inteligencia a kyberspoločnosť. Prirodzene potrebujete aj k tomu súkromné financovanie. Vieme, čo sa deje vo veci superpočítačov v Ázii a v Európe. A Európa urobila dôležité kroky a je to aj veľká synergia vo veci superpočítača. A teraz v oblasti kyberbezpečnosti kolega tiež spomenul, že myslím, že tiež rozpočet NISA nie je dostatočný, aby sa uplatnili všetky tie opatrenia, ktoré sú nutné vo veci kyberbezpečnosti. Ak to bol len pár vysvetlení, ako to ide ďalej s národnými kompetenčnými centrami činy sa tento mandát e, e, uskutoční. Mohli by ste to osvetliť. A teraz k programu Digital Europe. Teraz je to druhý najdôležitejší program v oblasti digitalizácie a Connecting Europe Facility, kde teraz budujú e, širokopásmové pripojenie, pretože bez digitálnej štruktúry by to nebolo možné. A všetko, čo je ďalej ako 5G, je Wi-Fi pre Európanov a všetky tieto opatrenia, ktoré mám, potrebujeme pre superpočítač, nebudem môcť e, presadzovať. A e, ďalej sa zvyšil ďalší program, keď e, aj digitálna infraštruktúra z toho má nasadzovať e, len e, určité percento z celého rozpočtu. A teraz otázka je, že či nasadíte opatrenia, potrebujeme rýchlejšie povodovacie konanie a cezhraničné budovanie infraštruktúra tam má k tomu viesť. A otázka je, či e, urobíte kontakty s členskými štátmi, aby ste ukázali nutnosť, že položné budovanie je nutné a či v tejto oblasti zaručíme súľad a súdržnosť v Európe official... Uh... Ďakujem eh, veľmi pekne, drahá kolegyne. Náš eh, oficiálny návrh výboru ITRE pre, nasled, pre rozpočet na nasledujúci rok, ten samozrejme je viac peniazy pre sú, to všetci vieme, ale bol to teda oficiálny návrh, o ktorom sa hlasovalo na výbore ITRE o tom sa bude hlasovať aj na rade. Každopádne ďakujem veľmi pekne kolegyne a kolegovia. Ja mám pre ďalších rečníkov správu. Mám dvoch ďalších rečníkov, Edvarda Martela a Jaromíra Kohlička. Máte slovo, drahí kolegovia. Na Ďakujem pekne, pán eh, predseda, ďakujem pekne, pani komisárka, za prezentáciu veľmi stručne. Ja som není úplne si istý, aj keď viem, že európsky rozpočet eh, je naozaj pod tou úrovňou ako naši konkurenti. Myslím si na druhej strane, že to sú veľké eh, peňažné sumy a ten text, ktorý pripravujete ohľadom počítačovej bezpečnosti, investícií a pokiaľ ide o infiltrácie zo strany zahraničných subjektov, toto nie je ešte zabezpečené. Myslím si, že počítačová bezpečnosť eh, je naozaj veľkou výzvou, avšak neviem, či máme dostatok eh, prostriedkov na to, aby sme vysokú bezpečnosť zabezpečili eh, zo strany všetkých členských štátov. To nie je dôvod na to, aby sme ponúkali im niečo, čo, pozrite sa, čo sa deje teraz medzi Číňanmi a Trumpom. Pozerajú sa, či nie, teraz či nemohli získať niektoré digitálne firmy, ktoré sú veľmi vysoko kvalifikované a aby spolu zadotovali práve sme budúcnosť Číňanom. Na to treba dať pozor. A potom ešte, pokiaľ ide o Wi-Fi pre Európu, toto všetko bolo zastavené, ak som dobre pochopil, tak e, vy ste na oktober, teda na oktober plánujete novú výzvu na predkladanie potuk. Možno, že to je trošku také ametárske sa pýtať, že či prvý, ktorý, ten, ktorý prvý príde, prvý melie a čo sa teda potom stalo, či budete mať tie isté pravidla, či niekto podvádzal, alebo či to bude nejaké profesionálnejšie. Chcel by som k tomu vyjasnenie vedieť. Ďakujem. Ďakujeme teraz, eh, pán Kochliček, máte slovo vy. Ja by som chcel položiť eh, jednu jedinú otázok. Ako vysokorýchlostný internet eh, zabezpečíme na, v celej Európe, nielen vo veľkých mestách, ale aj na dedine? Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani komisárka, to je všetko. Z našej strany čakáme na vaše pripomienky a odpovede. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým eh, rečníkom. Otázky boli presne k štrukturované. Začnem podľa skupín. Najprv pani Linár, ďakujem za vaše otázky. Toto bolo dostatočne detailne rozpracované. Ja som veľmi rada, že budeme môcť spolupracovať, pretože cítime, že je tu podpora, pochopenie a zabezpečiť tento Digital Europe program. Ale tak samozrejme treba všetko upresniť. Pokiaľ ide o otázky, ktoré boli položené, Eh, v rámci tohto programu, pretože tam boli aj ďalší rečníci. Eh, chcela by som tu zdôrazniť, ako je veľmi dôležité eh, toto zabezpečiť, ako sa nám podarilo pokročiť za posledný rok. Pamätáte si, na začiatok sme mali len 7 členských štátov, teraz ich máme 20 chceme naozaj urobiť z tejto iniciatívy spoločnú európsku iniciatívu Snažíme sa teraz e, analyzovať ešte za bulharského predsedníctva Gender Undertaking e, záveršiť. E, je to naozaj veľmi dôležité, aby sme mali jasné pravidla, pokiaľ ide o hlasovacie práva, účasť, aby, sa nám, aby nám nič neušlo toto je veľmi dôležité pre nás, aby sme nestratili zo zreteľa tiež stredné malé podniky. Je potrebné, aby tento program zostal naozaj elitným programom. My eh, preto chceme urobiť všetko preto, aby aj stredná malé podniky, naši mali výskupníci, mali tiež z neho profit. A, a preto tento Digital Europe program, eh, ktorý eh, by mal eh, mať za sebou 7 miliard eur, aby bol konzistentnejší, aby bol ambicioznejší, aby do roku 2023 sme videli aj výsledky. Ono, sú to samozrejme záväzky, treba na to investície, ale práve preto veľmi pozorne pozeráme na tieto pravidlá, ktoré budú riadiť eh, tento program, ktoré budú ošetrovať. Pokiaľ ide o eh, eh, HAPSI. Teraz eh, financujeme také programy, ktoré sú eh, implementované v rámci HAPSov do v budúcom programe Digital Europe Program. To bude výnimočné, to bude prvý projekt, ktorý bude sa snažiť eh, vy, zafinancovať vytvorenie týchto HAPSov. A je dôležité, aby v každom členskom štátu bol jeden operatívny hub, ktorý následne E, bude môcť sa k nám pridať a s týmto Digital Innovation Hubs e, budú, bude na mieste e, takým spôsobom vytvorený, aby v každom regióne Európy do roku 2020 bol jeden a aby sme sa vyhli nejakému si zdvojeniu, aby sme nerobili to isté dvakrát, aby eh, hlavne stredné malé podniky mali k tomu prístup, aby mohli testovať nové technológie, Preto mne sa rozhodnú do toho investovať. A preto jeden dôležitý aspekt by som tu chcela vypichnúť, ktorú pani tiež ktorý tiež pani Linhardt spomínala, pokiaľ ide o digitálnu konkurencieschopnosť. Myslím, že to je dôležitá téma, pretože keď hovoríme o tom, že chce mať Digital Innovation Hubs v každom regióne, regióne EÚ. Pre digitálnu konkurenciaschopnosť práve tento faktor blízkosti je veľmi dôležitý pre občanov a preto ja som túto otázku už predložila v rámci mojej skupiny a bolo to veľmi pozitívne prijaté a dúfam, že aj e, to bude pozitívne prijaté zo strany Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú počítačovej bezpečnosti, uh, najprv pokiaľ ide o úlohu ENISY, to je vyjasnené. Je najprv si potrebné pripomenúť, že máme smernicu NIS e, od 9. mája. Budeme pokračovať s implementovaním tejto smernice. E, to je prvá legislatíva v oblasti počítačovej bezpečnosti následne. Pokiaľ ide o ENISu, a práve na tom pracuje, Nebudem teraz zasahovať e, do jeho názorov. My chceme posilniť e, tieto jeho kapacity na jednej strane tak operatívne, ako aj zabezpečiť, aby agentúra mala čo najviac ľudských a finančných zdrojov. A keď hovoríme o operatívnych e, kapacitách, nezabudne na to, že v návrhu sme poskytli možnosť členským štátom, aby žiadali od NEC, aby identifikovala zraniteľnosť a snažiť e, sa v tom prípade, keď je takáto zraniteľnosť definovaná, tomu napomôcť. Takže Enisa bude mať taký mandát, ktorý jej bol zverený, pokiaľ ide o e, nové e, podniky, o nové subjekty. Nie hovoríme o kompetenčnom, excelentnom centre, z takej centrálnej jednotke, aby sme zdôraznili aj otázku investícií, ktoré sú potrebné do našich technologických kapacít a takisto aj do ľudských zdrojov. A v tom návrhu ENISI e, sa ráta s tým, že tu bude jedna časť e, agentúry, ktorá bude sídliť v Bruseli, aby to bolo operatívne a aby vlastne výmena informácií čo najrýchlejšie bola zabezpečená. Chcela by som tiež eh, spomenúť otázku spolupráce medzi ENISou a ďalšími agentúrami. To už začína teraz je to jasné, niečo, je to niečo jasné, preto som to ani nespomínala, pretože v podstate možno len dva mesiace, čo sme prvýkrát podpísali memorandum o pochopení medzi uh, CERT, EU, Europolom a takisto Európskou agentúrou pre obranu a ENISO, aby sme práve zabezpečili výmenu informácií, aby sme mohli naďalej pokračovať vo vytváraní lepšej uh, odolnosti v rámci počítačovej bezpečnosti. Takisto som hovorila s riaditeľom riaditeľom Enisy. Je to jedna z otázok, ktoré nám mu kladiem pri každom zasadnutí s e, ním. Snažte sa čo najrýchlejšie zabezpečiť, aby to bolo operatívne. Takže tuto, táto otázka naozaj zostane prioritnou pokiaľ ide o dôveru a pokiaľ ide o projekt Wi-Fi for You, pretože tieto otázky sú spojené navzájom, čo sa stalo s eh, Wi-Fi for EU, musím uznať, eh, že sme sa stali obeťami nášho úspechu. Nikdy, nikdy sme nezažili tak eh, veľký záujem zo strany obcí, pokiaľ ide európsky projekt, obrovská mobilizácia. Uh, bola. Za menej ako dva mesiace sme získali 18 tisíc registrácií, ehm, pardon, 15. maja, keď e, sme registráciu začali, sme mali 3500 registrácií v prvých sekundách. V desiatich prvých sekundách to bolo 5000 registrácií a potom sme získali informáciu zo tretej strany, že je tam technický problém, ktorý umožnil niektorým, aby e, skôr ako to bolo otvorené, mohli zaslať svoju registráciu. Avšak keďže bolo 13 hodín, v Bruseli bolo 14 hodín, v Bulharsku napríklad. Čiže bez toho, že by obce e, boli spochybnené, bez toho, že by boli e, v, v o tom informovaní. Oni mohli sa o to uchádzať už pred otvorením registrácie, iní až potom. A u nás je princíp, že kto prvý príde, ten prvý melie. A myslíme si, že tento princíp nebol teda dodržaný, nebol do, až tak spravodlivý, lebo tam neboli spravodlivé podmienky preto, aby sme e, toto zabezpečili. Preto sme sa rozhodli e, anulovať tento prvý to prvé výberové konanie a potom sme sa rozhodli, že tento e, proces nesmie zaostávať za tým, čo sme si na začiatku stanovili. A pretože e, keďže to bolo stanovené na 15. maja, tých prvých 10 tisíc vybraných mali dostať notifikáciu v septembri. Teraz e, sme si tento cieľ na jeseň ponechali, chceme spustiť opätovne výberové konanie a chcem ubezpečiť všetky obce, ktoré sa už zaregistrovali, že nebude potrebné to urobiť znovu. Oni sú už v systéme, avšak opätovne požiadame, aby stlačili na mm, na ten gombík, alebo teda na ten interaktívny gombiček, ktorý tam budú mať. Po druhé, práve kvôli tomu, že sa to stalo, my a domnievame, že je našou úlohou, aby sme zabezpečili viacej prostriedkov, preto aby sme pokryli oveľa viacej obcí a preto sa tomu teraz venujeme a preto môžete rátať s mojou podporou, pokiaľ ide o Wi-Fi 2. Zajprv chceme zabezpečiť, aby to fungovalo. Neskrývam to, že tam bol problém. Som bola z toho nešťastná, pretože je to symbolický projekt, ale čo sa mňa týka, chcel by som, chcela by som, aby v septembri sme mali čo najviac obcí, ktoré by voucher dostali aby to mohlo fungovať a následne, aby sme mohli pokračovať v bránení projektu, ktorý nám umožní dokázať, že sme schopní eh, zariadiť jeho fungovanie. Takže v tomto bode môžete naozaj rátať eh, s mojou podporou a eh, budem sa snažiť preto všetko urobiť a osobne mi je ľúto, čo sa stalo, ale naďalej zostávame veľmi motivovaní a budeme sa tomu venovať, aby sa to nezopakovalo. Chcem potom ešte spomenúť otázku eh, digitálnej konkurencieschopnosti. Veľmi dobre viete, že ma eh, to veľmi trápi v Digital Europe. My sme eh, chceli venovať 700 miliónov eur na pokrokovú Mm, pokrokový digitálny priestor. Digital Europe program však nie je jediným programom, ktorý by nám mohol umožniť, aby sme túto výzvu splnili, pokiaľ ide o e, digitálne kompetencie. A preto sa snažíme v, v, v spolupráci s ďalšími komisármi, teraz konkrétne myslím na e, program Erasmus Plus a na Digital Education Action, Action Plan, to zosúľadiť, aby sme v júni, júli začali s, napríklad s programom Digital Open Opportunity Skills, aby sme otvorili 5-6 mm, miliónom študentov zabezpečiť cezhraničnú stáž od 4 do 6 mesiacov. Snažíme sa Eh, osloviť podniky. Už sme dostali 400 eh, ponúk zo strany podnikov. Vy vo vašich krajinách, vo vašich volebných okrskoch takisto môžete eh, šíriť osvetu ohľadom tohto programu. My sa snažíme pritiahnuť takých študentov, ktorí nie sú len IT špecialisti. My chceme pritiahnuť takých študentov, ktorí sa venujú treba sociálnej téme alebo ľudským zdrojom, aby videli, aká veľká aké veľké perspektívy tieto programy majú, ako môžu treba v oblasti web dizajnu robiť a tak ďalej. Pokiaľ ide o Digital e- e- Education Action Plan, tu sme si stanovili, že tu bude Wi-Fi for Youth pre školy potom, že budú programy tu aj pre vyučujúcich, pretože naozaj teraz otváram takú vsúku príliš. Častokrát e, sa zameriavame na mládež, pritom 25 e, našich študentov povie, že neveria svojim profesorom, lebo vôbec nezvládajú základnú prácu s počítačom, takže je potrebné to zosúľadiť aj s ďalšími komisármi a v rámci Digital Europe program zabezpečiť aj to, že to nebudú učiteľe, ktorí budú e, druhoplánovi, ale aby boli aby to bolo zamerané na všetkých, aby tu bola určitá hierarchia, alebo treba takisto aj verejná administratíva a tak ďalej. Myslíme si, že sú tu je tu 5 oblastí, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré by mali pokročiť vpred spoločne a je potrebné zabezpečiť toto strategické investovanie. Pokiaľ ide o digitálne infraštruktúry a čo najrychlejšie procedúry, teraz nemôžem k tomu viac povedať, ale pokiaľ ide o otázky verejnej investícií a takých tých bielých zón medzi mestskými a obecnými oblastiami máme síce SEF, ale buďme eh, úprimní, 3 eh, miliardy eur rozpočtu, ak to bude dobre využité, tak môžeme niekoľko kľúčových eh, mm, regionov pokryť. Naopak máme tu nové mm, komunikačné kódy. Vieme, že je potrebné tu zabezpečiť bezpečnosť pre podniky a tak ďalej. A to je to, čo sme sa snažili zabezpečiť v rámci toho nového ekonomického komunikačného kódu, kde sme eh, vypichli také eh, eh, opatrenia, ktoré by to zrealizovali. Toto sú ďalšie výzvy do nasledujúcich 10 ročí a myslím si, že to je tá najlepšia rovnováha, ktorú sme mohli vytvoriť medzi parlamentom a komisiou a tým pôvodným textom. Chcela by som ešte sa troška venovať aj umelej inteligencii, pretože je to téma, ktorá je veľmi dôležitá opätovne v našej stratégii ohľadom umelej inteligencie sme identifikovali tri základné rozmery, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Na jednej strane tu máme posilnenie technologických kapacít priemyslu, preto potrebujeme aj investície do roku 2021,5 miliardy eur a následne zmobilizujeme verejné a súkromné investície, ktoré by mohli predstaviť až 20 miliard eur do roku 2020, čiže má 20 miliard eur ročne pre nasledujúce 10 ročia pre nasledujúce programové obdobie. Druhý dôležitý bod v stratégii, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, to je eh, socioekonomické eh, to sú socioekonomické otázky, otázky kompetencií a na to opätovne musíme zohrnať úlohu v Digital Innovation Hubs. Potom máme Blueprint, náš nástroj, ktorý nám umožní zaslať sektorovú oblasť, eh, otázku pardon, oveľa rýchlejšie. A tretím aspektom našej stratégie ohľadom umelej inteligencie je to, čo spočíva vlastne v pridanej hodnote EÚ a to je etická otázka a otázka spravodlivosti. Európsky parlament už pokročil značne, máme tu Mani Delvo s jej správou, a teraz sme implementovali High Level Expert Group, ktorá sa stretne budúci týždeň, 52 špecialistov tu bolo vybratých, ktoré budú zasa- ktorí budú zasadať. Potom budeme mať aj pracovnú skupinu so zastupcami jednotlivých členských štátov. Predtým, než som prišla sem, som sa s nimi už stretla. A zrejme je to, že pokiaľ ide o umelú inteligenciu, áno, je to veľká príležitosť, ale zároveň treba zohľadniť aj tú skutočnosť, že občania majú strach zo straty svojho zamestnania kvôli umelej inteligencii a takisto, eh, že je potrebné tieto otázky, pokiaľ ide o kompetencie a o eh, Digital Innovation Hubs a malých a stredných podnikov vypichnúť. Tiež chcem pritiahnuť vašu pozornosť preto k eh, našej Artificial Demand Eh, platform, neviem, ako sa to presne povie v eh, angličtine, eh, je potrebné zabezpečiť výmenu algoritmov. Toto sú teraz tie prvky, ktoré máme pred sebou. Môžeme skonštatovať, že umelá inteligencia, tu máme naozaj spoločne veľmi dôležitý bod, veľmi dôležité obdobie spoločne. Súhlasíme, že je to veľká príležitosť pre Európu, aby opätovne sa stala lídrom, avšak je potrebné mať svoj vlastný európsky prístup, kde by boli zohľadnené tak sociálne, ako aj ekonomické otázky, otázky konkurencieschopnosti a etické otázky. Takže, pani Linhart, ja som veľmi rada, že budem môcť spolupracovať naďalej s vami v tejto oblasti. Neviem, či sa mi podarilo všetko zohľadne na všetko odpovedať. Mm, možno, že ešte taká posledná otázočka, alebo, mm, ktorá sa týka počítačovej bezpečnosti, certifikácie. My veríme Európskemu parlamentu, ktorý pracuje na tom. Pamätáte si, že to bolo na dobrovoľnej báze. Chcem priťahnuť vašu pozornosť k tomu, že keď hovoríme o počítačovej bezpečnosti, nechceme to nechať len v rukách eh, členských štátov a práve preto máme eh, konkrétnu úlohu v rámci agentúry ENISA, takisto aj certifikačný systém, ktorý prvýkrát eh, predkladáme, kde členské štáty a ich priemysel bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. A pokiaľ ide o schopnosti od e, odolávania členských štátov. E, ja som teraz zvedavá na to, čo urobia členské štáty e, z blueprintu, či urobia niečo z toho operatívne. chcem pritiahnuť vašu pozornosť ešte k ďalšiemu z našich návrhov, a to mať kompetenčné centra opätovne na pôde členských štátov, kde bude ktoré bude mať sídlo a centrum tu v Bruseli, ktoré by mohlo hodnotiť všetko, aby mohlo šírieť dobrú prax, aby mohlo lepšie pracovať aj na odolávaniu a aby e, sme nemuseli čeliť niekedy veľmi negatívnym dopadom. Takže myslím si, že to je všetko. Myslím, že som odpovedala na viacere z vašich otázok a týmto vám ďakujem. excellent. Ďakujem pekne, výborné. A Nemáme veľa času, ale veľmi presne odpovede ďakujem a spoliame sa na spoluprácu s vami v budúcnosti. Máme veľa práce pred sebou. Priatelia, zajtra o 10. hlasovanie vo výbore ITRE. Ďakujem pekne. Uvidíme sa zajtra o 10. všetci.